Dear colleagues, uh, dear... Vážení kolegovia, vážený pán spolupredsedajúci, vážení kolegovia z národných parlamentov, vítajte na pôde Európskeho parlamentu a na pôde nášho výboru. Vítajte na tejto spoločnej monitorovacej skupine, vážení kolegovia za Európsky parlament, za Estonský parlament, mi vás dovolte privítať na tomto prvom zasadnutí spoločnej monitorovacej skupiny pre Europol. Som veľmi rád, že viac ako 70 kolegov z národných parlamentov sú tu dnes zastúpení a zastupujú 27 EU štátov. Vážení kolegovia, dnešné zhromaždenie eh, predstavuje nielen záujem o Europol, ktorý je dôležitý pre nás všetkých, ale myslím, že to predstavuje aj úspech v tom, ako sa dokážeme zoskupiť my e, v rámci parlamentu s kolegami z národných parlamentov, pokiaľ ide o túto monitorovaciu úlohu. O tejto monitorovacej úlohe sa diskutovalo už dávnejšie a všetci ste si vedomi toho, že je to v zmysle článku 88 Lisabonskej zmluvy a dňa Europolu, sa, kde, sa ustanovuje, kde sa ustanovujú aktivity a monitorovacie aktivity zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov. A ja som dnes rád, že vykonávame túto veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme, dnes sme sem prišli, ako som povedal, um, Ehm, dnes teda všetci usilovne pracujeme a veľa vecí bolo pripravených vďaka usilovnej intenzívnej práci našich, nášho pána spravodajca, pána Diazu de Mera. Intenzívne na tejto téme pracoval aj negociačný tím a pán Diaz de Mera a členovia týmu nás neskôr poinformujú o vykonávacom článku 51. Toto ustanovujúce zásadnutie je dôležitým krokom, pokiaľ ide o kritické riadenie EU. Dnes tu ustanovujeme JPSG e a vypočujeme si prednostné rozpravy zo strany našich hostí. Vymeníme si svoje názory, budeme tu mať aj hosti a následne budú, budeme diskutovať o rokovacom poriadku JPSG a snáď sa nám ho podarí e, sfinalizovať zajtra tým, že schválime pravidla. Kolegovia, toto zásadnutie sa vysiela a nahrávka bude k dispozícii neskôr na web stránke výboru LIBE. Teraz mi je cťou a prosím pána Rajva ktorý je z Estonského parlamentu, je predsedom delegácie. Spoločne budeme predsedať tomuto zasadnutiu. Viete, že o tejto téme sa diskutovalo minulý rok v Bratislave na zasadnutí predsedov parlamentov, takže ja teraz poprosím pána Rajva Ajga z Estonského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, vážený pán spolupredsedajúci, vážení hostia. V prvom rade mi dovolte sa predstaviť. Moje meno je Rajvo Aek, ja som členom e, výboru pre právne záležitosti Estonského parlamentu. Predsedám aj bez aj výboru pre, bezpečnosť, pre monitorovanie bezpečnosti. Bol som do parlamentu zvolený v roku 2015 po 26 rokov, ktoré som odslúžil v rámci nášho policajného zboru a zboru vnútornej bezpečnosti. Je mi naozaj veľkou cťou, že vás tu môžem dnes privítať na tomto spoločnom zasadnutí Európskeho parlamentu a európskych parlamentov a že môžem týmto otvoriť prvé zasadnutie spoločnej monitorovacej skupiny. Počas nadchádzajúcich dvoch dňov budeme mať vynikajúcu príležitosť využívať naše materinské jazyky a ja e, som veľmi rád, že máme túto možnosť a ja teraz prejdem do estončiny. ako my ako politici vieme, aké dôležité je e, byť vidieť bezpečnosť a zabezpečenie bezpečnosti je nesmierne dôležité. O tom budeme dnes diskutovať. Zároveň e, pripomeniem, že budúci rok Estónsko bude oslavovať storočnicu a všetkých vás vítame, e, všetkých vás rád, radi privítame u nás doma. Pokiaľ ide o dnešnú tému, medzinárodné hrozby a boj proti medzinárodným hrozbám na európskej úrovni je na európskej úrovni veľmi dôležitá. K tomu máme aj dôležitý súbor nástrojov. Europol je dôležitou súčasťou tohto súboru nástrojov. Europol predstavuje sieť e, kontaktných e, kontaktných dôstojníkov, ktorí boli vyslaní do Europolu z európskych členských štátov. Po zriadení Europolu sa toho veľa vo svete zmenilo. Štruktúra kriminálnej činnosti, situácia vo svete. Ehm, tých kriminálnych hrozieb, ktoré pred nami stoja, je oveľa viac. Ehm, trestná činnosť sa presúva do kybernetického priestoru a medzinárodné medziná- a samozrejme veľa vecí sa nedá robiť tak, ako predtým. Veľmi dôležitá je rýchlosť, ktorou si dokážeme vymieňať informácie. Dôležitá je preto v tomto ohľade úloha informačných technológií. Kľúčovými slovami sú kvalita a rýchla výmena informácií. Spolupráca, spolupráca a interaktivita medzi rozličnými databázami, pričom treba zachovať samozrejme základné práva Musíme bojovať voči no, novým hrozbám a pri tejto snahe je veľmi dôležité, aby naše parlamenty a Európsky parlament aby judikatu, a zároveň aj judikatúra boli na vysokej úrovni. A dôležitú úlohu bude zohrávať aj Európsky súd pre ľudské práva. Spolupráca, ako som povedal, je kľúčová príležitosť na znižovanie alebo odstraňovanie bariér je parlamentná kontrola, parlamentné monitorovanie, ruka v ruke s inými formami dohľadu a monitorovania. Želám nám všetkým plodnú a intenzívnu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, a Rajvo. A teda to bolo estonsky stručné. Veľmi pekne ti ďakujem ešte raz, vážení kolegovia táto, toto vystúpenie už poukázalo na otázky, o ktorých budeme diskutovať pri našich monitorovacích aktivitách. A teraz si vypočujeme ďalšie rozpravy na túto tému, ale ešte predtým poprosím kolegu Augustina Diaz de Mera. Viete, že Augustín, mnohí viete, je spravodajcom pre nariadenie Europol a je podpredsedom aj podpredsedom delegácie Um, pre túto spoločnú uh, skupinu. Takže pán Diaz de Mera, nech sa páči, ujmite sa. predsedníckej stoličky. Uh, ako náhle pán Diaz de Mera príde medzi nás, budeme postupovať podľa programu kľúčovými rozprávami. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážení poslanci, drahí kolegovia, na úvod mi dovolte vás privítať a poďakovať všetkým kolegom z národných parlamentov, ktorí sú tu dnes medzi nami. Idem hneď k meritu veci. Ako spravodajca k nariadeniu Europol 2016 lomeno 794 som ako prvú vec urobil identifikáciu a štúdiu právneho základu mám na mysli už zmienený článok 88 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu, pre, to je téma, pre ktorú sme sa dnes išli, ustanovuje, že postup, a citujem, postup kontroly a monitorovania aktivít Europolu sa bude vykonávať zo strany Európskeho parlamentu spoločne s národnými parlamentmi. Kroky boli následovné. Ja som predložil návrh ako predseda, predložil som prvý text, v júni 2013. Bola, bol to pozmeňujúci návrh číslo 200. Zobral som do úvahy samozrejme aj názory národných parlamentov. Stretol som sa s kolegami z národných parlamentov, aby sme si podrobne preskúmali túto vec. 20. júna, 13. marca napríklad Eh, okrem toho, že som písomným postupom požiadal o stanovisko, som rokoval aj s radou o tejto veci a dohodli sme sa o článku 51 nariadenia. Čiže potrebovali sme si jednoducho povedať, na čom budeme pracovať. Eh, išlo, ako som už spomenul, článok, o článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 51 nariadenia Europol. O nariadení sa hlasol 8. mája 2016 na parlamente a vstúpilo do, parlament, vstúpilo do platnosti o rok po hlasovaní. S účelom posilnenia e, právomoci agentúry považujem za zásadné správnu implementáciu článku 51. Ponúknem vám svoju víziu o tom, ako by sme mali postupovať v tomto smere. tu sa trošku pristavím, ale budem pokračovať samozrejme. V prvom rade si vypočujeme dva videopozdravy. Najprv pani McGuinness a neskôr pána Kinga, teda pána komisára Kinga. Čiže keď bude dispozícii tento videopozdrav na monitore, tak nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobre popoludne. Ja viem, že video spojenie nie je to isté, ako keď by som tu bola s vami. Um, um, naozaj a preto sa budem snažiť skrátiť môj odca, o, o, ehm, o, odkaz a prejdem hneď k veci. Vítajte v Európskom parlamente. Všetci čo je dôležité je, že všetci musíme pracovať spoločne, ale samozrejme dnes konkrétne sa zacieľujete na Europol a tá práca, ktorá nás čaká, je nesmierne dôležitá. A ja by som chcela um, ja by som chcela oceniť, že moji kolegovia, pán Claude Morales a pán Diaz de Mera, moji kolegovia z parlamentu, chcela by som oceniť ich prácu a intenzívne na tejto téme pracovali. Ako viete, v Európe sa ľudia obávajú o svoju bezpečnosť a preto je práca a úloha Europolu veľmi dôležitá. Ale zároveň je dôležité, aby prebehlo aj politické skrutinium tejto práce. Dnes sme sa, sme sa zišli preto, aby sme započali túto prácu čakajú nás mnohé komplexné, neľahké otázky, na ktorých budeme musieť pracovať. Kľúčové je však pracovať spoločne tu na pôde Európskeho parlamentu s vami, s kolegami z národných parlamentov, pretože spoločne si myslím, že môžeme byť oveľa silnejší. Myslím si, že vy môžete zabezpečiť, že ak budeme pracovať všetci spoločne, tak Európa bude určite silnejšia pre svojich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Dovoltíme, aby som teraz poprosil pána Andresa Anvelta, ministra vnútra Estónska. Nech sa páči, ďakujeme, že ste medzi nás dnes prišli. Ďakujem, Rajvo, dámy a páni, vážení poslanci, vážení zástupcovia národných parlamentov. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma dnes medzi vás pozvali a za to, že mám príležitosť s vami diskutovať o dôležitej úlohe, ktorú Europol zastáva. Vieme, aká je bezpečnostná situácia a je to čoraz väčšou výzvou. Myslím si, že pokiaľ ide o sledovanie, pokiaľ ide o monitorovanie, tak tú úlohu sme tu našli a takéto spoločné fórum pomôže zareagovať a vysvetliť na vysvetliť súčasné bezpečnostné výzvy. Všetci vieme, že Európa čelí niekoľkým novým komplexným bezpečnostným hrozbám. Mali by sme mali by sme sa správať medzinárodnejšie, tak povediať. Naši občania sú právom, sa právom obávajú a očakávajú od nás konkrétne kroky. V uplynulých rokoch prišlo o život príliš veľa nevinných občanov a to rukou teroristov. Kri- sme svedkami toho, že e, tých, no, tých modus operandi je čoraz viac a, e, sú, a prichádzajú čoraz nové a nové. Nezabúdajúc na to, že trestná činnosť sa teraz presúva aj do kybernetického priestoru, čiže e, kriminálnici sú anonymní. Europol zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní vzdielaných zdrojov jednotlivým členským štátom a jeho podpora je považovaná za veľmi hodnotnú zo stranu zúčastnených strán. Pokiaľ ide o malé členské štáty, ako napríklad Estonsko, podpora a kriminalistická expertíza, ktorú zabezpečuje e, Europol a jeho špecializované jednotky, veľmi dôležitá, ale zároveň si myslím, že je to dôležité aj pre veľké členské štáty. Spojené kráľovstvo sa rozhodlo e, sa rozhodlo pripojiť sa k novému nariadeniu po Brexite, alebo teda aj napriek Brexitu, e, Dánsko má vypracované konkrétne riešenie, ktoré umožňuje našu spoluprácu, vrátanie výmeny e, údajov. V rámci tejto novej stratégie sa Europol zacielil na dve e, hlavné témy. A to um, posilniť riadenie informácií a maximálny dosah pri svojej podpory, podpory ktorú poskytuje členským štátom. Vážení kolegovia, dovolte mi sa zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť tieto ciele a lepším spôsobom. Pokiaľ ide o informácie a správu informácie na účely zabezpečenia e, vnútornej bezpečnosti pri vytvorení dôveryhodnosti medzi súčasnými stranami a s tým, že treba rozvinúť introvertu. To zostáva všetko veľmi kľúčové. Nové nariadenie Europol poskytuje, poskytuje Europolu prostriedky na to, aby mohol z, z, posilniť svoju úlohu s tým, že pripravuje cestu pre, integrovan, pre integrovanú správu údajov. Rozsah prístupu k údajom pre koncových užívateľov bude definované účelom namiesto systémov. Tým narastie aj e, účinnosť a rýchlosť spracovania údajov. Európska únia vykonáva dôležité kroky aj e, pokiaľ ide o lepší prístup k relevantným európskym databázam. Vrátanie budúceho systému vstup-výstup a Eurodac. pre nás ako predsedníctvo je jedným z, najve- z najdôležitejších cieľov lepšie využívanie existujúcich údajov v rámci všetkých systémov v EÚ a dosiahnutie interoperability medzi týmito systémami. Chcel by som poďakovať Europolu za už vynaložené úsilie smerom k interoperabilite. Tiež si myslím, že všetky odporúčania zo strany z expertnej skupiny na vysokej úrovni zostávajú vysosne relevantné. Europol by mal zdvojiť svoje úsilie a využiť plne existujúce práva prístupu na konzultačné účely do systému SIS, VIS a Eurodac. Tiež musíme preskúmať a šíriť synergie medzi eh, datami Europolu a inými systémy, systémami, hlavne pokiaľ ide o ACS a musíme aj eh, napomáhať prístupnosti k týmto dátam, ak riešime mm, eh, a hľadáme riešenia. Tiež má veľmi dôležité informácie, ktoré sú dôležité pri boji proti terorizmu a aby sme tiež máme tu závažné trestné činy, e, migráciu, migráciu. Tiež ten návrh na ETIAS poskytuje veľmi dôležité možnosti Europolu, aby uzatvoril túto priepasť, ktorú máme v bezpečnostných kontrolách. Tiež musíme systematicky zdieľať naše informácie, ktoré máme v rámci presadzovania práva s Europolom a musíme podporovať tieto služby, ktoré poskytuje Europol na to, aby Európska únia profitovala z vnútornej bezpečnosti a to môže byť veľmi dobrý vstup. Dovolte mi, dámy a páni, aby som sa vám um, prihovoril na tému operačná podpora členských štátov. Rok 2017 je veľmi dôležitým rokom v rámci európskeho politického cyklu, keď sa zameriame na organizované a závažné trestné činy. Európsky politický cyklus umožňuje identifikovať tieto kľúčové hrozby tak, aby sme sa na ne zamerali a zamerali sa na ne koordinovaným a štrukturovaným spôsobom. Rada podporila tieto prioritné e, oblasti v rámci trestných činov v máji a počiarkla dôležitosť posilniť spoluprácu v oblasti trestných činov, ktoré sa týkajú finančných podvodov a prania špinavých peňazí. Tiež je veľmi dôležité e, zintenzívniť a zlepšiť spoluprácu s tretimi krajinami. Vrátanie veľmi dôležitých zdrojov, ako sú e, zdrojové a tranzitové tranzitné krajiny pre rôzne prioritné oblasti trestnej činov a tiež veľmi relevantné sú tu aj medzinárodné organizácie. Aby sme dosiahli lepších výsledkov, musíme spolupracovať, musíme zlepšiť eh, kooperačné dohody, dohody o spolupráci s kľúčovými krajinami. Rada tiež počiarkla dôležitosť pridržiavať sa flexibility tak, aby sme sa zamerali aj na vynárajúce sa hrozby. Preto musíme analyzovať komplexne a s pohľadom do budúcnosti e, terorizmus. A toto budú dôležité a kľúčové úlohy Europolu. Naozaj by sme na maximum mali využiť strategickú analýzu, ktorú nám Europol poskytuje. Vážení kolegovia, misiou Europolu je podporovať členské štáty tak, aby sme bojovali proti e, a, za, a bránili všetkým druhom závažným a organizovaným trestných činov. Preto členské štáty by museli, mali poskytnúť jasné usmernenia a mali by indikovať svoje očakávania tak, aby Europol naďalej mohol byť flexibilný a aby svoje operačné funkcie tomuto prispôsobil. Preto budeme potrebovať dobrý dialog a výsledky budeme musieť neustále naďalej analyzovať. Dúfam, že naše dnešné diskúzie prispejú k týmto výsledkom. Aby som to teda uzatvoril, eh, tiež by som chcel vyjadriť spokojnosť s tým, že riadiaca rada hm, predvybrala niekoľko veľmi hm, silných kandidátov na post nového riaditeľa Europolu. Je potrebné urobiť rozhodnutie a to v blízkej budúcnosti. Som však presvedčený, že my naozaj e, využijeme tým najlepším spôsobom nové, transparentné a inkluzívne postupy pri výbere. Ďakujem veľmi pekne a želám vám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Teraz udelím slovo pánovi komisárovi Kingovi. Ako viete, pán komisár má na starosti bezpečnosť v EÚ. Takisto sa na vás obráti cestou video. Odkazu, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma dnes sem pozvali, aby som sa vám mohol prihovoriť. Uh, I'm sorry I can't be there in person. Uh, veľmi mi je ľúto, že nemôžem byť medzi vami osobne, ale využil by som túto príležitosť, aby som sa s vami podelil o moje myšlienky, ktoré sa týkajú vašej skupiny IRPSG. Uh, Medzinárodná bezpečnosť je veľmi dôležitá a jej úloha neustále narastá aj v rámci toho, ako Európska únia môže podporovať vnútroštátne orgány. Po všetkých tých hrozbách, ktoré, ktorým čelíme, vieme, že tieto sa na hraniciach nezastavia a preto im musíme čeliť spoločne. Vítam fakt, že členské štáty uznávajú úlohu Europolu, ktorý v tomto môžu, môže hrať a využívajú ju. Tiež e, jednotka nahlazovania teroristického obsahu môže podporovať e, vyšetrovania po útokoch, ktoré sa udiali v Paríži alebo Bruseli. A Europol tiež využíva operačné údaje ako aj finančné stopy na to, aby e, predstavila obraz o teroristickej sieti. Europol hrá veľmi dôležitú úlohu aj tým, že oznamuje internetovým spoločnostiam, strán teroristický internetový obsah, tak aby tieto toto vedeli z internetu stiahnuť. Tiež kybernetický zločin je veľmi dôležité. Tento sa tiež nezastaví na hraniciach. Napríklad tento rok WannaCry sa dotkol viac ako 150 krajín a kybernetické centrum Europolu je na členským štátom takýmto útokom e, čeliť, ako napríklad ransomware a podobné. Europol neustále zvyšuje svoju zodpovednosť a to tom, ide ruka v ruke s vyššou zodpovednosťou, takže e, Europol môže pomôcť Európskemu parlamentu, ako aj na vnútroštátnym parlamentom, kontrolovať tieto aktivity Europol. A preto je potrebné zvýšiť transparentnosť Europolu, jeho mm, zodpovednosť a jeho opodstatnenosť. Takže je dôležité, aby na politickej úrovni ste riadili jeho prácu, aby sme zabezpečili zabezpečili viacej práv, slobôd, ale aj ochrany údajov. Vaša kontrola by mala byť napomocná Europolu, pritom aby bol napomocný e, riešeniu týchto hrozieb na národnej úrovni a ja vám želám všetko najlepšie e, pri plnení tejto úlohy, pri vašom dohľade a dozore a teším sa naďalej na našu pokračujúcu spoluprácu v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem pánovi komisárovi. Prvne, sa pustíme o, do diskusie o článku 51, sa tu musíme trošku vymeniť tu na pódiu. Pozývam medzi nás pánov Prita Perkna a pána Giovanniho Butarelliho. A veľmi pekne zároveň ďakujem vám, pán minister, a vám um, pán kolega z Národného parlamentu, za vašu účasť. Ďakujem veľmi pekne. Monsieur Butarelli je là? Pán Butarelli je tu? Nie? Eh, gracias. En tanto viene el señor Butarelli. Áno, prichádza medzi nás pán Butarelli, ako viete, je európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. No a ja budem pokračovať v tom, kde som prestal. Snažil som sa vysvetliť článok 51. V prvom rade a opätovne riadiať sa článkom 88 z nového fungovania Európskej únie. Kontrolu budú vykonávať e, dva dva subjekty. Na jednej strane Európsky parlament, ktorý je spolu zákonodarcom spoločne s radou a na druhej strane spoločne bude vykonávať túto úlohu s národnými parlamentmi. Národné parlamenty budú zohrávať, samozrejme tým, že ich je viac, väčšiu úlohu než Európsky parlament v rámci článku 51 sa hovorí, že naše parlamenty spoločne určia organizáciu a rokovací poriadok, ktorý sa bude, vzťa- ktorý sa bude vzťahovať na spoločnú skupinu, tak ako je to v článku 9 protokolu 1 a preto na účely dopracovania sa ku konsenzu a dohode medzi nami, pokiaľ ide o základné otázky spoločnej monitorovacej skupiny, ako napríklad e, zlož, zloženie, počet členov, predsedníctvo, miesto schôdzi a počet schôdzi, sme zaslali dotazník všetkým národným parlamentom a Európskemu parlamentu 23. septembra minulého roka. Dostali sme od odpovede od 25 členských štátov a samotného Európskeho parlamentu. Pracovná skupina na základe týchto odpovedí teda Slovensko, Luxembursko, Estonsko a Európsky parlament, kde som aj ja pôsobila ako negociátor, táto skupina pripravila návrh, ktorú schválila konferencia hovorcov parlamentov 24. apríla v Bratislave tohto roku. Využili sme ako základ tento dokument a začali sme pracovať na rokovacom poriadku. Opätovne sme dostali pozmenujúce návrhy zo strany 8 krajín. O nich budeme potom hovoriť neskôr v rámci ďalšieho bodu. No a dúfame, že budeme môcť konsenzuálne schváliť tieto návrhy zajtra keď e, skončia ustanovujúce e, skupiny. Pokiaľ ide o článok 51, politický dohľad nad aktivitami Europolu pri náplňaní svojho mandátu budú realizované tak, že budeme žiadať o to, aby e, prišli medzi nás rozliční aktéry, najprv najprv predseda správnej rady, na to pán Pripetná. Dnes je medzi nami. Viete, že správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Európskej komisie. Okrem toho, jeden člen tejto skupiny e, sa bude môcť zúčastniť ako pozorovateľ podľa toho, čo je ustanovené v našom nariadení na zasadnutiach e, riadiacej rady Europol. Okrem toho, výkonný riaditeľ, a to je tu na záver, a teda samozrejme príde medzi nás ešte, budú aj náhradníci a traja zástupcovia riaditeľa, ktorý, má, ktorý bude mať na starosti operačné otázky, kapacitné otázky a tak ďalej. Oni všetci prídu medzi nás na našu žiadosť a budú diskutovať s nami o otázkach, ktoré súvisia s aktivitami Europolu, Vrátanie rozpočtových otázok. Nemusím zdôrazňovať, že Európsky parlament je rozpočtovým orgánom. budeme samozrejme diskutovať aj o možnosti nových špecializovaných centier, ako tomu bolo v prípade Európskeho centra na boj proti terorizmu či boj proti kybernetickému zločinu. Takisto pred nás predstúpi aj Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, pán Butarel, neviem, či už prišiel medzi nás, keď medzi nás príde, presne nám um, vysvetlí otázku ktorou sa zaoberá, ochranou údajov. A pán Butarelli práve príde medzi nás raz za rok a budeme s ním diskutovať o otázkach, ktoré sa týkajú osobných údajov, osob, osobných údajov fyzických osôb. Samozrejme, je dôležité, aby nám vysvetlili, alebo aby nám vysvetlil, ako prebieha aktivita, pokiaľ ide o túto tému? Všetko, všetky informácie o právomociach pána Butarelliho môžete nájsť v článku 43. Rovnako budeme môcť konzultovať viacročný E, plán Europolu, tak ako to ustanovuje článok 12. Tým sa budeme zaoberať ale zajtra ráno. No a okrem toho budeme môcť pozývať e, osoby, ktoré budeme považovať za relevantné z pohľadu konkrétnej témy. Europol nám okrem toho ešte postúpi následovné dokumenty hodnotenia hrozieb, strategické analýzy a všeobecné správy o situácii, ktorá súvisí s cieľmi Europolu, rovnako ako aj výsledky a hodnotenia analýz, ktoré boli Europolu zadané. Rovnako nám postúpi aj kópie administratívnych zmluv, ktoré budú prijaté a e, viacročné plány a plán a výročný plán práce agentúry, konsolidovanú správu o aktivitách, hodnotiacu správu, ktorú pripraví Európska komisia. Okrem toho môžeme požiadať aj o ďalšie dokumenty, ktoré sú relevantné, ktoré budú relevantné, respektíve ak budeme tak považovať za vhodné. A nakoniec pripravíme závery, pokiaľ ide o politickú kontrolu a dohľad nad orgánmi Europolu. Záverom považujem za podrobný článok, ktorý nám dáva našu právomoc, ale nemali by sme zachádzať nad rámec interpretáciu, interpretácie, ne, pretože by sme keďže musíme mať na pamäti aj, e, aj prácu Europolu. Ten mechanizmus musí byť adekvátny a mal by pomôcť k zlepšeniu dôvery, ktorú naši občania majú v Europol. Záverom by som rád potvrdil slova uh, hodnotenia bezpečnostnej politiky EÚ, ktorá bola predložená komisiou v júli, ktorá po 15 rokoch hodnotenia tvrdí následovné. Europol preukázal jasným spôsobom, že predstavuje veľkú pridanú hodnotu vrátanie kapacity agentúry prispôsobiť svoju štruktúru vývoju hrozieb a táto agentúra zároveň poskytuje nové nástroje a prostriedky na podporu bezpečnostných zložiek našich členských štátov efektívnym a účinným spôsobom. Pán predseda, nech sa páči, môžete pokračovať ďalej v našej schôdzi. Suur suur tänu härra Dias de huvitava ja ülevaatliku ettekande eest. Áno, ďakujem veľmi pekne za tento veľmi zaujímavý a podrobný prehľad. A teraz môžeme pokračovať. Sú v súlade s týmto článkom 51, takže si vymeníme názory aj s podpredsedom správnej rady Europolu a z EDPS, ale ešte predtým, než budeme pokračovať, by som vám chcel povedať niekoľko slov o tom, ako to bude štrukturované. Tak ako je bežné, hmm, poskytneme príležitosť vyjadriť sa dvom členom vnútroštátnych parlamentov, národných parlamentov a vždy jednému poslancovi Európskeho parlamentu. Takže my sme tu rozozdali rečnícke kartičky, ktoré sú tuto k dispozícii v sále, takže vaše požiadavky budú zaregistrované v takom poradí, ako sa k nám dostanú. Takže toto sa týka tak vnútroštátnych poslancov, ako aj poslancov Európskeho parlamentu. Takže ja by som navrhol, aby bol rečnícky čas maximálne dve minúty. V závislosti od toho, koľko poslancov sa prihlási do diskusie, možno, že aj toto budeme musieť ešte skrátiť, tak aby sme umožnili každému, aby sa e, vyjadril a aby sa zapojil do diskusie. No a teraz by som odozdal slovo pánovi Prítovi Perknovi, ktorý je z správnej rady Európskeho E, Europolu. Nech sa páči. E, ja sa teda pokúsim ten čas dodržať. Vážené dámy a páni, vážení priatelia a kolegovia, ako predseda správnej rady Europolu je pre mňa naozaj veľkou cťou, že sa môžem prihovoriť poslancom národných ako parlamentov, ako aj Európskeho parlamentu a že môžem byť na tejto zakladajúcej schôdzi kontrolnej skupiny eh, JPSG. Naozaj je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem medzi vami byť a že pán Morales mm, sa zaoberá touto témou tak, ako aj, že je tu aj pán Rajvo Erak. A jem, vám ďakujem za vaše milé pozvanie. Hneď na začiatok by som chcel povedať, že sa veľmi tešíme na spoluprácu e, s vašou pracovnou skupinou JPSG e a že budeme prispievať k zlepšeniu vnútornej bezpečnosti a toto pravdepodobne vytvára a zaklada novú kapitolu v dlhej histórii Európskej únie. Ja by som v mojom úvodnom prejave dnes popoludní sa chcel venovať niektorým záležitostiam. Predovšetkým je dôležitý kontext vnútornej bezpečnosti. Naozaj žijeme v nebezpečných časoch a a my naozaj čelíme hrozbám, aké tu doteraz neboli. Týka sa to aj migrácie, terorizmu a naozaj je tu komplexná, komplikovaná teroristická hrozba, ktorá je cezhraničná, ktorá sa týka celej Európy. A táto bezpečnosť, naša bezpečnosť je mimoriadne dôležitá, preto sa musíme zaoberať na geopolitické zločiny, na terorizmus. A toto sa deje aj na periférii Európskej únie, ako v Sýrii, Líbii a tam tiež bojujeme proti teroristickým jednotkám. Potom sú tu aj ďalšie konflikty, ako napríklad chudoba, ktorá nutí týchto migrantov cestovať do Európy. A teraz je tu e, dôležitá aj otázka vzťahu s našimi susedmi, s prevádzačstvom. E, tiež e, vo veľkom sa obchoduje so strelnými zbraniami džihadisti sa dostávajú do Európe. Ale pre Európu je veľká hrozba aj organizovaný zločin. Musíme hodnotiť tieto hrozby, pretože toto naozaj v Európe nadobudá nevydané rozmery. Takže aj informácie a skúsenosti, ktoré si musíme vymienať a práve orgány, ktoré sú činné v presadzovaní práva, sú v tej prvej línii keď ide o to, aby sme potlačali tieto hrozby. Preto tu každý členský štát má svoj diel zodpovednosti, ako účinne bojovať proti týmto hrozbám, ako ich zastaviť tieto cezhraničné hrozby. Členské štáty musia prispievať k našej spoločnej bezpečnosti. Jedným z predpokladov takejto bezpečnostnej únie je spolupráca, ktorá nás posilní a pretože fragmentácia, v dôsledku tej budeme malí a zraniteľní. Takže naozaj potrebujeme mať celý súbor nástrojov tak, aby to prispelo v rámci týchto prioritných eh, oblastí, ktoré sú dôležité eh, v boji proti v zabezpečovaniu eh, bezpečnosti. Boj proti terorizmu, boj proti kybernetickému zločinu a Európa je partnerom aj týchto agentúr, ktoré majú na starosti presadzovanie práva. A Europol má tieto jedinečné informácie, ktoré napomôžu členským štátom pri vyšetrovaní. A práve tieto orgány profitujú z výmeny informácií a my poskytujeme aj analytickú podporu. V roku 2016 bol pre Europol rok transformácií. My sme vytvorili aj kybernetické centrum, ktoré bolo založené ešte v roku 2013. Založili sme minulý rok Centrum boja proti eh, terorizmu a máme aj hostujúce E, kancelárie v hotspotoch a táto nová štruktúra, táto operačná štruktúra e, navýšila aj e, rozpočet a je potrebných aj viacej zamestnancov, aby sme mohli plniť tieto nové úlohy, ktoré vyplývajú z malckého plánu a my tomu chceme učiniť za dosť, Avšak tieto nové hrozby si vyžadujú ďalšie kroky, ktoré budú tiež si vyžadovať zlepšenie infraštruktúry, tiež riadenie údajov bude dôležité, analytická podpora vnútroštátnym orgánom. Takže vo všeobecnosti vás môžeme ubezpečiť v tom, že toto nariadenie a Europole podporuje Európu a Europol v rámci výmeny informácií a musíme zabezpečiť, aby tieto sa účinne zavádzali. A my sme veľmi radi, že EPSG bude Europol podporovať v jeho úlohách. To tým sa dostávam k našej spolupráci. Ako by sme mohli spolupracovať? Ako budeme budovať na základe zmluvy zmluvy o fungovaní Európskej únii, ako by sme mohli spolupracovať aj s národnými parlamentami. Nariadenie o Europole počiarkuje dôležitosť úlohy Europolu pri zavadzaní nových postupov tiež počiarkuje dôležitosť zvýšenia transparentnosti voči európskym občanom, ako aj zodpovednosť. A v tomto koncepte JPSG je, bude hrať kľúčovú úlohu v rámci tejto zodpovednosti a v rámci aj opodstatnenosti fungovania našej agentúry. My chceme vytvoriť konštruktívny vzťah s vašou skupinou, a budeme e, sa venovať svojej hlavnej úlohe, čiže úlohu JPSG vnímame ako veľmi dôležitú, ako doplňujúcu našu funkciu. My všetci hráme určitú úlohu, aby sme využili tieto možnosti, ktoré nám skytá nariadenie Europole a v tejto súvislosti toto nariadenie o Europole nám umožňuje e, jasný dohľad dohľad a zodpovednosť členských štátov a komisie, ktorá je zastúpená v správnej rade a ktorí kontrolujú aktivity Europolu, a ako aj e, národné parlamenty a Európsky parlament. Takže naše aktivity dozoruje takýto orgán a práve toto nariadenie o Europole e, Mm, tuto nepred, ne, nepredpisuje e, účasť Európskeho parlamentu na správnej rade, ale vy ste kedykoľvek pozvaní v rámci tejto spolupráce, v rámci skupiny JPSG. Čiže my pozývame všetkých, ktorí majú nejaký relevantný názor, ktorý môže byť dôležité pre naše diskusie. Takže JTSG a jeho členovia sa môžu zúčastňovať správnej rady ako nehlasujúci pozorovateľ. A tiež by som chcel aj mm, pána Moralesa pozvať e, mm, a aby vyzvať pána Moralesa a predstaviteľov skupiny EPSG, aby si vymenili názory s našou správnou radou, čiže bude to 13. Mm, decembra a na to 13. decembra vás e, pozývame. Ja ako predseda riadiacej rady si úplne uvedomujem dôležitosť tejto spolupráce s EPSG a v rámci nariadenia sú stanovené možnosti takejto spolupráci, takže naozaj budeme rešpektovať tieto možnosti spolupráce, ako aj povinnosti správnej rady. Tiež je potrebné brať do úvahy aj charakter Europolu pri presadzovaní práva. Um, niektoré ustanovenia sa venujú zodpovednosti a transparentnosti a toto je mimoriadne dôležité v rámci tých pravidiel, ktoré boli prijaté v decembri minulého roku. Tu ide aj o zverejňovanie deklarácií, a ide tu aj o to, aby sme e, zverejnili to, že tu nie je e, stred záujmov. Tiež výsledky poslednej správnej rady budú zverejňované ako aj prístup dokumentov. Takže my chceme podporiť túto zodpovednosť a e, integrabilitu a musíme podporovať a rešpektovať aj legislatívu, ktorá sa venuje ochrane údajov. Takže myslíme si, že toto monitorovanie efektivity a primeranosti e, práce Europolu len podporí našu dobrú spoluprácu, ako aj efektivitu orgánov, ktoré sú činné v trestnom konaní. V minulosti spolupráca s Európskym parlamentom poukázala na to, že môže to vytvoriť aj ďalšiu administratívnu záťaž a preto je dôležité, aby sme mali aj bilaterálne kanály spolupráce, tak ako to bolo už na začiatku naznačené toto bude mať dopad na Európsku úniu a v roku 2017 sme videli potrebu takejto spolupráce. Tiež musíme zvýšiť kapacitu mm, mm, trestnoprávnych orgánov, aby sme zvýšili bezpečnosť v Európskej únie. A tiež by som chcel v krátkosti spomenúť, čo si ja myslím, že sú hlavné priority estónskeho vedenia v správnej rade do decembra 2018. Poprvé musíme zabezpečiť, že naozaj využijeme všetky možnosti, ktoré nám skytá toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o riadenie misií, my tu máme ohromné hrozby, ktoré vyplývajú z digitalizovaného prostredia. Aj tá rýchlosť je hm, úžasná, hm, ako sa hm, informácie šíria a toto je kľúčom v rámci boja proti terorizmu a toto nariadenie sa zaoberá aj pravidlami na ochranu údajov pričom je tu určité, sú tu určité špecifika v tomto kontexte a to sa týka aj potreby týchto pravidiel na ochranu údajov, ktoré sú tiež uplatňované v súvislosti s ostatnými pravidlami v tejto oblasti. A práve v tejto súvislosti správna rada spolupracuje s EDPS, pánom Butarelli, ktorý 3. oktobra vystúpil na správnej rade. Tiež musíme zabezpečiť, aby nová štruktúra Europolu prispievala k týmto novým stratégiám, aby tieto boli zapracované do týchto ďalších postupov a aby to prinášalo pridanú hodnotu, ako aj čeliť novým úlohám tiež musíme čeliť e, aj ďalším úlohám v rámci stále sa komplikujúcej organizácie rôznych orgánov a musíme prispieť e, k e, politickým rozhodnutiam v jednotlivých parlamentov z našej strany. Pre správnu radu je tiež veľmi dôležité, aby sme uh, pokračovali v týchto úspechoch, ktoré sme doteraz dosiahli a tiež je dôležitý aj jeho potenciál, pokiaľ ide o rovnováhu medzi politickými prioritami a operačnými potrebami. Tu je dôležitá aj spolupráca s ESVČ a správna rada bude naďalej pracovať ako aktívny facilitátor a toto sa dá zabezpečiť dialogom ako aj zhodou medzi všetkými zainteresovanými stranami, ako sú EDPS a JPSG. E a tiež by som chcel počiarknúť, že je mimoriadne dôležité, že úlohou správnej rady je aj zabezpečiť to, aby Európa mala neustále podporu v rámci svojich orgánov trestných v činnom konaní, e, činných v trestnom konaní a pri presadzovaní práva. Musíme zabezpečiť súlad a mm, kontinuitu v tomto rýchle sa meniacom prostredí. Ďakujem za pozornosť. Eh, Áno, ďakujem pekne. A teraz ako ďalší dostáva slovo pán Butarelli, NDPS. Dovolte mi požiadať vás, aby ste neprekročili 10 minút. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán Diaz Demera, vážený pán Ajk, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, je to moja povinnosť, ale zároveň aj veľká radosť, že ste ma pozvali na toto ustanovujúce zasadnutie JPSG. Viete, že Lisabonská zmluva oblasť spolupráce v trestnom práve policajnej a mm, justičnej spolupráce urobila mm, teda plnú právomoc EÚ, e e, teda sú tu e, záväzné právne vplyvy charty základných práv, máme tu aj článok 62 z mluvy o fungovaní EÚ. Toto je vlastne právny základ pre širšiu ochranu osobných údajov vo všetkých oblastiach politik EÚ, vrátane teda spolupráce policajnej a justičnej v trestných veciach. Môj úrad, úrad dozorného úradníka pre ochranu údajov, má za úlohu poskytovať proaktívne poradenstvo s tým, že vďaka tomu by aktivity Europolu ako aj iných agentúr pôsobiacich v tomto poli ako Eurojust alebo eh, Úrad Európskeho prokurátora, aby boli eh, za každým v súlade eh, so základnými úradmi, teda ochrana osobných údajov je podstatnou súčasťou v rámci tejto zložky. Pán Diaz de Mera, spravodajca, poukázal na to, že Europol musí dodržiavať požiadavky Lisabonskej zmluvy, vrátane teda ochrany osobných údajov. Každý jednotlivec má právo podať sťažnosť na úrad EDPS e a teda tieto sťažnosti musia byť preverené. Europol od 1. mája z hľadiska ochrany údajov je pod dohľadom EDPS. Stručne by som teraz načrtol hlavné rozdiely v porovnaní s predchádzajúcim systémom dohľadu alebo režimom dohľadu, pokiaľ ide o ochranu údajov. Tej sme mali ten spoločný dohľadný orgán, kde boli zástupcovia národných eh, dozorných úradníkov pre ochranu osobných údajov. Takže v minulosti sa to eh, líšilo s tým v tom, že máme teda článok 8 eh, charty a máme teda osobitný úrad, ktorý je tiež e, vnímaný e, ako orgán, ktorý je napadnutelný, súdne napadnutelný. A tiež sme teda politicky e, sa zodpovedáme Európskemu parlamentu, práve to som dnes tu, takže zodpovednosť voči justícii a voči Európskemu parlamentu, politická zodpovednosť. Máme tu Radu pre spoluprácu, ktorá bola vytvorená. Prijali sme svoj rokovací poriadok na ústravocnom 14. júna a my ako EDPS sme nielen plnoprávnym členom, ale sme aj poskytovateľom sekretariátu. No aby sme tento nový silný rámec Eh, skladania účtov Europolu završili. Národné parlamenty aj s Európskym parlamentom budú politicky Europol monitorovať. Čiže akú úlohu v tomto celom, tejto novej štruktúre zohráva EDPS? My si v prvom rade uvedomujeme potrebu dopracovať sa k správnej rovnováhe medzi bezpečnosťou a súkromím, zohľadňujúc špecifika spracovania od osobných údajov v oblasti justície a policajnej policajných aktivít. Čiže chceme otvorenú Európu, bezpečnú Európu, ale takú dosiahneme iba v prípade, že zabezpečíme pri najmenšom dve veci. Boj proti zločinu, efektívny, účinný a ten má cezhraničnú dimenziu čoraz viac. No a potom ochranu e, základných práv a slobod jednotlivcov. To je tá druhá vec, ktorú musíme dosiahnuť. Na tomto mieste by som rád odcitoval komisára Timmermansa, ktorý v dvoch odlišných kontextoch povedal následovné. Ochrana osobných údajov je vec, ktorú môžeme jednoducho nezvládnuť, ale našou povinnosťou je práve ju zvládnuť. A potom povedal, potrebujeme náš režim postaviť e, tak, aby bol robustný. E, a toto je vec, ktorú e, my chceme implementovať, teda zabezpeky moderné a zároveň robustné, tak, aby sme mohli nazdvojiť úplne nový, novú kapitolu v tejto oblasti, či naozaj EDPS dáva k dispozícii svoje zdroje tak, aby ten dohľad nad aktivitami Europolu eh, bol eh, čo najlepší. A tiež chceme poskytovať poradenstvo Europolu a všetkým zainteresovaným pri zakladaní eh, nového ochranného režimu pre osobné údaje. Preto máme aj samostatný tím v rámci dohľadu Europolu v EDPS plnej synergii so všetkými ostatnými týmami v mojej inštitúcii, teda tí, ktorí sa oberajú e, IT, politikami, e, politickou spoluprácou a tak ďalej, tak aby sme naozaj boli koherentní vo všetkých oblastiach činnosti EDPS. No a e, my za posledných 5 mesiacov, odkedy platia deň Europole, uh, už od, sme začali vykonávať uh, viacero úloh, Napríklad e, sme vypočuli jednotlivcov, ktorí mali pocit, že Europol e, zle spracovával, zneužil ich osobné údaje. Tiež poskytujeme Europolu údaje, pardon, poradenstvo pri spracovaní osobných údajov a tiež chystáme inšpekciu, ktorú vykonáme v spolupráci s národnými dozornými orgánmi pre ochranu osobných údajov a táto inšpekcia bude v decembri a k tomu vás ešte môžem bližšie poinformovať. Čiže aká je naša vízia? Ako by mala vyzerať v ochráne v, v praxi ochrana osobných údajov? Oni sídlia v Hágu, to je kúsok odtiaľto, a potom Rumonto je e, tu u nás v Bruseli e, v našich kanceláriách. Čiže ako, ako tento dohľad realizovať v praxi? Ja by som bol rád, keby mohol dôjsť k výmene údajov, o ochrane údajov, aby som si mohol vypočuť vaše názory a odpovedať na vaše otázky, ak teda nejaké vyvstanú. Ak dovolíte, stručne sa zamerám iba na tri kľúčové prvky. Hm, ospravedlňujem sa za ten žargón, e, ktorý použijem. E, skladanie účta a podpovedanie sa. My sme teraz ako EDPS plne transparentní a zodpovedáme sa a práve preto ako EDPS vychádzame z princípu zodpovedania sa. Toto je princíp, ktorý je naozaj v jadre e, režimu ochrany údajov, ktorý sa uplatňuje na všetky inštitúcie EÚ a všetky členské štáty, a to aj v oblasti justičnej a policajnej spolupráce. Čo to znamená? Znamená to prístup vychádzajúci z rizika, znamená to, že Europol, ako aj ďalší kontrolóri údajov musia poskytnúť e, potrebnú dokumentáciu spracovania osobných údajov vo svojej organizácii, čo nám umožní kontrolu e, tokov údajov, politík, IT nástrojov. Takže takáto dokumentácia je potrebná. Potom vyhodnotenie rizika. Je potrebné lepšie identifikovať, riešiť a monitorovať rizika týkajúce sa dát. E, takže posudzovanie vplyvov ochrany údajov a musia tiež konzultovať EDPS predtým, než spustia a spočovanie údajov, ktoré sú rizikové, pokiaľ ide o slobody a práva príslušných jednotlivcov. My v EDPS sme toho názoru, že tieto základné kroky sa v plnej miere uplatňujú aj na Europol a my spolupracujeme s Europolom, príslušnými zložkami, tak aby sme tento prístup plnej miere implementovali. A teraz e, lokálny úradník na ochranu e, osobných údajov v rámci Europolu. A toto je naozaj pozícia, ktorá je kľúčová pri identifikácii rizik a je potrebné, aby eh, sa v rámci riadenia, aby ho manažment zapájal do eh, všetkých systémov Data Protection by Design, ako aj iné formáty a za každým eh, teda posúdenie vplyvov, pretože toto je vec, ktorú je podržať, to sú ľudia, ktorí sú odborníci na, na eh, ochranu osobných údajov, takže sú tým správnym rozhraním medzi nami a Europolom. Tiež spolupracujeme s národnými um, orgánmi na ochranu údajov, buď to bilaterálne pri riešení uh, alebo multilaterálne v tej rade pre spoluprácu, ktorú som už spomínal. Už prebehla, takto sa chystá druhá schôdza, bude 16. novembra prvá schôdza, na tej sme rovno zvolili nový manažment a prijali sme aj náš rokovací poriadok. Takže takýto duch vzájomnej spolupráce sa odráža aj v ďalších aktivitách, napríklad tá prvá inšpekcia, ktorú som spomínal, a to prebehne budúci týždeň. Takže stručne snažíme sa o kontinuitu s predchádzajúcim režimom Pripravujeme však úplne nový systém dohľadu, naozaj na mieru šitý, s tým, že chceme lepšie dostať novým výzvam nového právneho rámca z hľadiska potreby ochrany osobných údajov. Uvedomujeme si, že Europol sa musí veľmi rýchlo um, adaptovať, že musí byť v technologickej oblasti vždy na špičke pretože aj e, zločinci využívajú čoraz častejšie e, tie najmodernejšie e, technologické výdobytky a preto je potrebné, aby Europol dostal tejto veľkej úlohe. Ochrana dát, údajov, to by malo byť technologicky neutrálne, čiže bez ohľadu na použité techniky vždy by mala byť ochrana zabezpečená. Čiže chcem naozaj praktické riešenie špecifickej otázky. Čo to znamená? ako môže Europol dodržať princíp potrebnosti a proporcionality. Čo to znamená spracovanie osobných údajov e, férovým, zákonným spôsobom e, zo strany orgánov činných trestnom konaní. Je to naozaj veľká výzva, veľká výzva, kde je potrebné posudzovať neustále aj kvalitu údajov, audity a tak ďalej. Takže na záver ešte by som chcel povedať, čo sme za tých posledných 5 mesiacov urobili. Náš s eh, tým pre dohľad nad Europolom, tam máme eh, naozaj eh, osoby kvalifikované nie v oblasti právnej, ale aj v oblasti informačných technológií. Stretávame sa teda s príslušnými zložkami Europolu pravidelne, ale aj s ďalšími pracovníkmi Europolu, hlavne pokiaľ ide o nové projekty, ale aj pokiaľ ide o veci, na ktorých už e, bola prijatá dohoda. dohoda. E, mali sme už dve schôdze, 10. júla 105. septembra a ďalšie sa chystajú. Za 5 mesiacov sme dostali dve sťažnosti. Jedna bola nepriateľná, druhá je stále otvorená tiež sme konzultovali národné orgány ochrany údajov a ich teda rozhodnutie ešte nepadlo. Stále je to otvorené. Je tu ale aj stanovisko, ktoré sme prijali k integrovanému systému data managementu, teda k týmto e, usmerneniam Europolu. E, Také stanovisko sme my prijali. Toto je jeden z pilierov spracovania osobných údajov v Europole, čiže k tomu prvému draftu ktorý prijala výkonná rada, e, sme prijali stanovisko. Minulý týždeň som bol pozvaný na prvú schôdzu hneď po tom, čo naše stanovisko bolo prijaté, teda bol som pred výkonnou radou a naozaj sme videli, že sa snažia dostať našim odporúčaniam. Na záver, naozaj ten princíp e, zodpovedania sa v oblasti bezpečnosti slobody a spravodlivosti berieme veľmi vážne. Toto je naozaj veľká novinka a mm, naozaj e, chceme byť tým garantom základných práv a slobôd. Takže e, chceme byť v popredí tohto procesu, aby tento princíp bol efektívne implementovaný aj v policajných a justičných aktivitách. Opakujem, ide o namieru šitý prístup, veľmi osobitný. Samozrejme, že e, ochrana údajov nie je jediný prvok, ktorý musí Európol zohľadňovať, ale je to podstatná zložka európskeho právneho systému a preto by sme radi naďalej spolupracovali e, s vami, samozrejme aj nimi relevantnými inštitúciami a kompetentnými orgánmi, aby sme e, tieto hodnoty dokázali efektívne chrániť. Ďakujem pekne za pozornosť. Bueno, muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Pán Pekna a pán Butarelli. Zaznamenali sme si vaše informácie o správe a zaznamenali sme si samozrejme aj to, čo bolo povedané z úst dozorného úradníka pre osobné údaje. A teraz už budeme pracovať na základe toho, čo sa uplatnilo v minulosti a budeme pracovať v nadväznosti na článok 51. Máme tu e, rečnícky zoznam, budem, dám vždy slovo dvom rečníkom zároveň parlamentov a po nich dám slovo jednému rečníku Európskeho parlamentu a tak ďalej, až než sa až než sa zoznam uzatvorí. E, nariadenie musím povedať, že má len 6 článkov. E, to fungovanie je pomerne jednoduché a e, samozrejme boli predložené určité pozmeňovacie návrhy, takže tomu sa budeme venovať. Pán Ketiros Nikos z Cypru, nech sa páči, je prvým rečníkom na našom zozname, nech sa páči. Neviem, kde sa nachádzate. Adelante, no hace falta que siéntese. Ďakujem pekne. Naozaj sa veľmi teším z toho úsilia, ktoré nám tu bolo opísané. Cieľom tohto úsilia je podrobiť Európol politickej kontrole a myslím, že toto je vec, ktorá nám umožní zároveň účinné e, bojovanie e, so zločinnosťou. To aj občania chcú. Pokiaľ ide o technické otázky a pokiaľ ide o e, tému, ktorú načetol pán Perkna, z Europolu. Mňa by zaujímalo, ako si on predstavuje tú spoluprácu, spoluprácu s zastupcami je PSG. Mohli by naši zástupcovia napríklad chodiť na zasadnutia e, riadiacej e, rady, tej, ako by to mohlo prebiehať. No a potom ešte, aké je kritérium na pozvanie, pokiaľ ide o e, členov JPSG. Ako si to vy predstavujete? Áno, e... budeme postupovať následovne. E 10 otázok, je odpovedí, ale prosím, povedzte, keď povedzte, komu smerujete vašu otázku, keď e, sa ujmete slova. Pani Sien Olga z Belgického senátu. I'm here. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Na obvod by som sa chcela poďakovať za poskytnuté informácie, naozaj veľmi hodnotné, pokiaľ ide o článok 51 a dovolte mi tiež povedať, že my ako poslanci z národných parlamentov musíme tiež e, mm, reagovať, pokiaľ ide o otázky transparentnosti a naozaj tu obrovská citlivosť občanov v tejto oblasti. Čiže práca akokoľvek kvalitná, pokiaľ sa nestretne s dôverou občanov, ehm, naozaj takéto niečo by e, nebolo prínosné. Vy ste povedali, že je ťažké dopracovať k tej rovnováhe, rovnováhe medzi zaujímami našich občanov a tou účinnosťou, sa chceme dopracovať. Takže moja otázka, tá sa týka toho, aké sú lehoty, v ktorých budú prebiehať kontroly a akú formu tieto kontroly budú nadobúdať, tak aby sme my o tom mohli informovať jednak naše národné orgány, orgány aby sme mohli dať záruky v tom zmysle, že účinnosť aj transparentnosť aj dodržiavanie základných práv, že to všetko bude garantované, aby sme mohli naozaj efektívne komunikovať s našimi orgánmi a s našimi občanmi, um, keďže sme teda národnými poslancami. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Zazneli tu tri otázky. Nie. Ešte pani Činiči za Európsky parlament. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja no. som veľmi povďačná našim hostom, pánovi Paknovi a pánovi Butarelimu. Chcela by som um, sa vyjadriť k jednej veci. Ja som presvedčená, že transparentné a pevné pravidlá budú potrebné na to, aby sme mohli efektívne bojovať proti cezhraničnej kriminalite s tým, že zároveň musia byť náležitým spôsobom chránené osobné údaje. A takýmto spôsobom budeme môcť potom posilniť dôveryhodnosť našich občanov voči európskym inštitúciám. Chcem sa e, spýtať e, pána Butareliho, už to tu bolo uvedené, hovorilo sa tu o cezhraničnej trestnej činnosti, terorizme, obchodovaní s ľudskými bytostiami, hovorilo sa tu o komplexnej téme foreign fighters. Toto sú všetko formy e, trestnej činnosti, e, ktoré, ktoré sú cezhraničného charakteru. No a v tomto prípade ak budeme mať operačné dohody s tretími krajinami. Tu sa chcem práve spýtať, aký dosah to bude mať na dohody o spolupráci, naš, naše nové nariadenie, teda nový právny rámec, akým spôsobom sa prepojí s legislatívou na ochranu údajov tých, tých krajín, s ktorými budú tvorené dohody, a akým spôsobom sa to bude riešiť aj z pohľadu našich pravidel na ochranu. Ďakujem veľmi pekne, pani Činiči. Teraz nám naši hostia zodpovedajú na otázky, ktoré tu odzneli. I will now continue in my mother language. Okay. Ehm, Ak dovolíte, budem vo svojom materinskom jazyku. Prvá otázka, ktorá prišla z Cypru. Chcem poukázať na to, že máme odsek 4 článku 14 nariadenia o Európou, kde sa hovorí, že tá riadiaca rada môže prizvať ľudí na účasť ak e, môžu byť naozaj nápomocní v diskusii, ale bez hlasovacieho práva. A to e, platí aj pre členov JPSG. A týchto ľudí si bude vyberať e, teda JPSG, ktorí budú vyslaní. Čiže takéto niečo je možné. My môžeme rozhodnúť flexibilne o účasti na zaznutiach rady, teda že tam budú aj členovia JPSG. A teda pevne veríme, že naša spolupráca bude v tomto zmysle vynikajúca. 3. a 4. oktobra prebehlo zasadnutie rady, kde sme hovorili o tejto možnosti a dohodli sme sa na tom, že prítomnosť člena JPSG um, by mohla byť relevantná napríklad, keď sa bude hovoriť o viacročných uh, uh, programoch aktivity Europolu, teda keď sa takéto veci budú preberať a očakávame, že teda prebehne diskusia s dvomi, s dvomi spolupredsedami JPSG, e aby sme si lepšie dopostavili my predstavu JPSG. E Toto je vec eh, dôležitá, aby sme naozaj vedeli, ako svoju účasť na našich zasnutiach rady vníma JPSG. E Samozrejme, že ide teda o mm, veci, ktoré sú e, často mm, citlivého charakteru. E, máme napríklad článok 3 odsek 1, ktorý e, hovorí o tom, ako je to s dokumentami poskytovanými Europolom členom JPSG samozrejme za každým s príslušným mm, režimom e, utajovania. E, samozrejme, že naše postupy a naše dokumenty musia byť otvorené administratívnemu preskúmaniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Parkna. A teraz pán Butarelli. Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na tú prvú otázku tým, že poviem, že pevne súhla- plne súhlasím s vašimi obavami, keďže ochrana údajov je súčasťou e, celkového prístupu transparentnosti a teda, že transparentnosť slúži aj na to, aby ľudia e, naozaj e, si boli vedomí e, zákonnosti a férovosti spracovania osobných údajov. Áno, už sa to deje. Europol je subjekt, ktorý dohliada nad e, správaním rôznych inštitúcií, hoci toto nariadenie je režim, ktorý je samostatnou kapitolou, ktorý je veľmi osobitý. No a ten princíp e, zodpovedania sa sme tak trošku anticipovali, až o niekoľko mesiacov neskôr sa budú uplatňovať na iné inštitúcie EÚ. To znamená, že je tu prechod od kontrol ex post k ex ante prípravy, príprave aktivitám a naozaj sa snažíme e, tie zodpovednosti jasne prideliť a prerozdeliť aj zdroje tak, aby sme pokryli všetky otázky, aby dochádzalo ku konzultáciám EDPS, e, vychádzajúc z vyhodnotenia rizik, e, tak, aby osoba obyvateľov osobných údajov mali potrebné zdroje a mohli svoju činnosť vykonávať nezávisle a efektívne. Čiže máme za každým otázky týkajúce sa auditov, tých kontaktov, ktoré máme v rámci našich kontaktov aká do mesiaca. Toto je všetko veľmi slubné a slubná je aj tá schôdza, ktorú som mal e, s riedecou radou Europolu minulý týždeň, ale potom sú tu kontroly aj z našej strany a toto je súčasťou aj textu nariadenia. My sme teda dozorným orgánom od 1. mája a už sme tú inšpekciu avizovali. Do konca tohto roka ju chceme završiť. Čakáme na signál národných ochranných údajov, pretože e, táto aktivita inšpekčná prebehne v spolupráci s nimi. A tiež tie stiažnosti sú dôležitým zdrojom informácií ak teda sa niekto odvoláva na porušenie z bezpečnostného hľadiska a tak ďalej. Čiže kontrola tá sa nevykonáva iba inšpekciami priamo na mieste, ale vychádzame e, z rôznych e, nástrojov, ktoré máme k dispozícii. A posledná otázka, tá sa týkala transferu údajov do tretich krajín. We include, you included as a Vy ste do nového nariadenia o Europole ako zákonodáci zapracovali princíp, podľa ktorého sa údaje môžu vymieňať s tretími krajinami, teda orgánmi činnými v trestnom konaní, s medzinárodnými organizáciami, to v takej miere, do akej tieto subjekty poskytnú ďalšiu alebo rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, čiže transfer údajov mimo EÚ si za každým vyžaduje podľa Lisabonskej zmluvy, charty a nariadenia o Europole určité zábezpeky. Zo skúseností môžem povedať, Napríklad pokiaľ ide o OLAF a pokiaľ ide o AKAS, tak e, vidíme, že efektívne vzdielanie informácií je možné, hoci teda niektoré tie zábezpeky je potrebné identifikovať. Takže druhá časť nariadenia Europolu umožňuje istý počet rôznych postupov a, a zábezpek za každým v závislosti od kontextu. Napríklad, e, ak máme krajinu, ktorá má uspokojivú situáciu, pokiaľ ide o režim ochrany údajov, v niektorých krajinách je to napríklad tak, že sa to uplatňuje iba na niektoré orgány činné v trestnom konaní. A to je v poriadku. Čiže Europol môže vstupovať do dohôd o spolupráci, Európska komisia, riadiaca rada a my za každým skontrolujeme, či tieto zábezpeky sú postačujúce. Čiže tu by som si obavy nerobil. Myslím si, že Europol má možnosť aktívne spolupracovať a zdieľať informácie s relevantnými orgánmi tretich krajín a zo skúseností môžem povedať, napríklad je to Centrum boja so kyberkriminalitou, tak je to nás vynikajúci príklad. Pred týmto nariadením to bolo e, spustené, ale tie, tie skúsenosti z praxe sa aj premietli do tohto nariadenia. Takže budeme Europolu pomáhať pri hľadaní a nachádzaní tých správnych ciest, tak aby sa to udialo čo najrychlejšie, vzhľadom na potreby konkrétneho vyšetrovania. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Budeme pokračovať. Udelujem slovo pani Karamali Marita z Národného parlamentu Francúzska. Nech sa páči, máte slovo. Okay. Merci. Áno, ďakujem. Ja mám takú dvojakú otázku. Ako na predsedu riadiacej rady, ako aj na EDPS. Je to taká dvojitá otázka, lebo by sme chceli, pokiaľ o aktivity Evolu, mm, zistiť, s akými ťažkosťami sa stretávate, pokiaľ ide o spoluprácu policajných zložiek viacerých krajín na vyšetrovaní konkrétnych prípadov e, cezhraničných a potom paralelne Task Force e, Fraternité toto je vec, ktorú máme v rámci Europolu. Požiadalo to Francúzsko na podporu vyšetrovania parížských e, útokov z novembra 2015, že by toto mohol byť taký určitý príklad, e, pokiaľ ide o centrum boja, európskeho boja proti terorizmu, ako by to mohlo fungovať, takéto niečo, či také niečo už máme. A potom na úrovni európskych e, kontrolorov, výmena informácií a operačná spolupráca prostredníctvom Europolu a Eurojustu v boji proti terorizmu. Toto funguje optimálne, takáto spolupráca? Teda prispievajú všetky členské štáty svojim dielom, tak aby to mohlo fungovať a ak nie, prečo to neprispievajú. Ďakujem pekne. Gracias, señor. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mati Dragan zo Slovenska, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda na jednej strane ľudské práva, na druhej strane bezpečnosť. To sú obe hodnoty, ktoré by sa nemali vzájomne vylúčovať a európske občania by nemali byť povinní si vybrať medzi týmito dvomi hodnotami. Čiže ja som veľmi rád, Eh, že som tu dnes prítomný. Počujem, že sa tu hovorí o presne týchto dvoch témach, takže určite o tom budeme ďalej diskutovať. Ja mám um, otázku na eh, riaditeľa riadiacej rady a síce ako bude vyzerať konečný výsledok monitorovania, ako bude vyzerať konečný výsledok. Budú to odporúčania, usmernenia, nejaké požiadavky na Europol. Áno, momentík hovorí pán predseda. Predsed, estonské predsedníctvo má problémy, má technické problémy s tlmočením, takže uvidíme, či sa to dá vyriešiť. Potom budeme pokračovať. A v poriadku? Nech sa páči, môžete pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Zopakujem svoju otázku pre riaditeľa riadiacej rady Europolu, ako bude vyzerať konečný výsledok monitorovania zo strany spoločnej parlamentnej skupiny. Budú to odporúčania, usmernenia, požiadavky. Kto bude zodpovedný za implementáciu tohto výsledku odporúčaní napríklad a čo sa udeje, ak vzaté do úvahy prípadné odporúčania nebudú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Matik. Nech sa páči, pán Leonidos z Cypru ako ďalší rečník. No nie je prítomný? Bueno, pues entonces, si no está, que... Ak nie je medzi nami v sále, poprosím našich hostí, aby zareagovali na otázku, ktorá tu odznela. ja aitäh, eh, ma tänan nende küsimuste eest ma võibolla... veľmi pekne ďakujem za položené otázky. Pokiaľ ide o tie najpalčivejšie problémy, tak tam určite figurujú mnohé priority, napríklad terorizmus a boj pri terorizmu a tak ďalej. Ja vidím hlavný problém v kvalite informácií a vo výmene informácií. A to nie je len otázka Europolu, ale aj e, členských štátov. Pokiaľ ide o aktivitu Europolu a tých konečných produktov, čo my môžeme postúpiť členským štátom, závisí ale len od toho, aké informácie nám oni poskytnú. My spolupracujeme s mnohými agentúrami, s humanitárnymi agentúrami, s civilnými organizáciami a Tu by som rád preto opäť zdôraznila, poukázal na kvalitu informácií a na výmenu informácií a na, eh, a jedným takým známym riešením je práve interoperabilita. Ale opäť, na to, aby sme si mohli vymeniť informácie, tieto, tie, musíme mať v rukách informácie, ktoré si máme vymeniť. Ďalšou otázkou bolo, boli ďalšie kroky po správe Dvora auditorov. ja som už na úvod uviedol, že riadiaca rada určite očakáva veľa od spolupráce s JSP, JPSG. A už som uviedol, že Témy, na ktorých budeme spolupracovať, sú dlhodobými témami, dlhodobými programami. No a k tomu, ako bude vyzerať produkt našej produkt monitorovacej práce, no už určite máme zavedené postupy, spolupráce, ale v mnohých prípadoch je dôležitejší konsenzus či dialog, než riadenie sa zavdenými postupmi mám na mysli to, že pre mňa je najdôležitejšie, podľa mňa je najdôležitejšie to, aby sme e, sa dokázali pochopiť a vysiť v ústrety. Budeme samozrejme spolupracovať ruka v ruke a prospech z takejto spolupráce bude vzájomný. Či by to malo viesť k nejakým sankciám, ak som to správne pochopil? No už určite nie, určite nie. Opätovne opakujem. Ak sa nám podarí dohodnúť sa na spoločnom smerovaní, spoločnom porozumení, tak potom určite e, nejaké sankcie potrebne nebudú. Ďakujem. Pán Butarov, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Zdielanie informácií. Je, veľmi rád by som sa vyjadril k otázkam e, z pohľadu politiky a právnych dokumentov. To nie je nič nové. Povedzme, že mm, tu vládla tu vládne trošku problém so zdráhaním sa poskytovať informácie. A nie je to len vec Europolu, ale sledujeme to aj eh, na medzinárodných fórach. Ja som ja som v rámci mojich návštev Europolu zaznamenal určité zlepšenia, čiže organizácie sa zač- zač- začali organizácie začali spolupracovať a zdieľať informácie iným lepším spôsobom v porovnaní s minulosťou. Snažíme sa my konkrétne prispievať aj praktickými usmerneniami. Napríklad, ak odporúčime ujasniť, kto čo robí, na čo, na aký účel. To môže pomôcť organizáciám, ktoré údaje poskytujú, aby lepšie porozumeli celkovému kontextu a, a na čo budú ďalej údaje používané. Zdieľanie informácií samozrejme podlieha konkrétnym ustanoveniam novej legislatívy Eurojust – rámci iného kontextu a bude a samozrejme počas nadchádzajúcich rokov sa tým budeme konkrétnejšie zaoberať. E, budeme si musieť špecifikovať jednotlivé siete, ktoré sa zaoberajú e, presadzovaním práva, justičnou spoluprácou a tak ďalej. Preto by sme radi okomentovali aj nedávne iniciatívy pre interoperabilitu s tým samozrejme, že budeme ehm, sledovať aj zjadenie z osobitného výboru v rámci EP a k tomu by sme sa radi teda vyjadrili. Ale tá druhá otázka, naše odporúčania nie sú len návrhmi. To je veľká novinka v porovnaní s predchádzajúcim s predchádzajúcou situáciou, povedzme, pokiaľ ide o spoločný monitorovací orgán Europolu. Ak sa Europol nimi nebude riadiť, my ich môžeme na to upozorniť a môžeme uplatniť aj ďalšie právomoci. Vďaka vašim rozhodnutiam v rámci nariadenia e, môžeme nariadiť e, môžeme nariadiť Europolu, môžeme dočasne zakázať eh, nejaký, nejaké postupy, môžeme, môžeme, môžeme postúpiť otázku vám, rade a tak ďalej a samozrejme súdnemu dvoru. Ale pokiaľ ide o eskaláciu, naozaj si myslím a verím, že nikdy nebudeme e, musieť pristúpiť k takémuto kroku. Viete, je veľmi dôležité, aby to všetko, aby samozrejme Europol koná na základe dôvery a tak ďalej, čiže na to netreba zabúdať. Tie výsledky už nie sú povzbudzujúce. Uvidíme o pár mesiacov, či, či sme na tej správnej ceste. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem, keďže je tu už náš kolega z cyperského parlamentu. Udelím mu hneď slovo. Nech sa páči, pán Leonidos Paradiotis. Veľmi pekne ďakujem. Gratulujem za vynikajúcu prezentáciu obom rečníkom. Bolo to nesmierne zaujímavé. Dovolte mi, aby som sa spýtal pána Butareliho. My sme spokojní s rozhodnosťou, ktorou chcete nastaviť e, rovnováhu medzi bezpečnosťou a udržiavaním súkromia s tým, že beriete do úvahy aj jednotlivé špecifika spracovania údajov v rámci Europolu, v rámci kontroly nariadenia Europol. Ak Akým spôsobom bude mať podľa vás vaša práca dosah na rozhodnutie súdu, ktoré sa týkalo e, dohody s Kanadou, konkrétne zoznamov cestujúcich, akým spôsobom môžeme, e, a, a, a, ako, ako vnímate túto celú situáciu po vydaní rozhodnutia zo strany súdu? Teraz udelím slovo pánovi Paškovi. Pán Jaroslav Paška, nech sa páči. Zo Slovenska máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Mám takú otázku. Europol bude v rámci svojich e, oprávnení iste vykonávať svoje činnosti aj na území členských štátov. A preto by som sa chcel opýtať, či budú členovia e, spoločného parlamentného e, bezpečnostnej skupiny informovaní o aktívnych opatreniach na území členských štátov a na ich území, aby mohli e, efektívne koordinovať alebo pomáhať koordinácii súčinnosti národných zložiek s Europolom. Vážený predseda riadiacej rady, nech sa páči, udelujem vám slovo, aby ste mohli povedať nášmu slovenskému kolegovi a následne potom pán Butarelli zareaguje na tú predchádzajúcu otázku. Eh, eh, Veľmi pekne ďakujem. Vyjadrím sa k otázke slovenského kolegu, ak som to správne pochopil. Ehm, pokiaľ ide o prácu Europolu, určite Europol je inštitúciou, ktorá má styčných dôstojníkov, ktorí sú vysielaní e, členskými štátmi. A títo sa zúčastňujú práce v rámci rozličných task force a zúčastňujú sa aj plánovacích aktivít. A môžem vám povedať, že všetky členské štáty majú aktualizované informácie o všetkých aktivitách, ktoré prebiehajú. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Butarelli. Nech sa páči. K, zo, k záznamom o cestujúcich. Nuž to nie je nič nové, keďže súd už niekoľkokrát sa k tejto veci vyjadril, akým spôsobom majú byť princípy potrebnosti a proporcionality e, uplatňované v praxi tentokrát e, to prichádza na, na žiadosť Európskeho parlamentu, aby sme rozstýlili pochybnosti ohľadne istých podrobností v spojitosti s návrhmi e, takýchto princípov. Um, d- súd samozrejme poukázal na nedostatky a medzery, ktoré budú musieť byť teraz predmetom nejakého riešenia. Európsky dozorný úradník E, dostáva pozvánky v zásade na všetky prípady, kde sa prejednávajú otázky ochrany, ochrany údajov a e, poskytujeme mnohé proaktívne pripomienky. Podobné pripomienky sme poskytli aj k legislatíve PNR alebo nariadeniam ktorá sa týka EU PNR. Odpoveď e, je tak, že na základe doterajších skúseností treb, možno, že e, tie systémy na teraz sú tak fragmentované a cezhraničná kriminalita má samozrejme neohraničná len jeden členský štát a preto nevždy rozumiem tomu prečo tie prístupy e, sa rôznia, pokiaľ ide o príjmaciu krajinu. Čiže treba začať stavať globálnejší prístup a zvážiť aj odkazy súdneho dvora, ktorý nás e, nabada k tomu, aby sme boli efektívni, ale aj selektívni pri zbere a uchovávaní údajov Eh, v spojitosti so sine qua non, že by sme tie isté výsledky dostali, do, dosiahli iným spôsobom. Myslím si, že sa určite v zásade nachádzame na tej správnej ceste v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Butarelli pán riaditeľ správnej rady, pán Butarelli. Budeme pokračovať ďalej bez prestávky, pretože nás čaká dôležitá práca v súvislosti s diskusiou o rokovacom poriadku. Poprosil by som vás, aby ste vyplnili ešte raz vaše kartičky a odovzdali ich našim spolupracovníkom v sále. Viete, že potrebujeme si ustanoviť e, náš poriadok a viete, že predsedovia európskych parlamentov, alebo teda parlamentov štátov Európskej únie, už dohodli isté modality v súvislosti so spoločnou monitorovacou skupinou na schôdzi v Bratislave začiatkom tohto roka. Na základe záverov z tohto zasadnutia pán Aek a pán predseda výboru Moraeš a ja pripravili súbor pravidiel, ktoré pripravili a predložili na možné pozmenujúce návrhy. Inšpirovali sa skúsenosťami v rámci iných fór. V každom prípade sme mali na pamäti, že spoločná monitorovacia skupina nie je len medziparlamentnou konferenciou, tak ako to naznačili rečníci v rámci záverov z apríla zo zasadnutia v Bratislave. Snažili sa pri príprave pravidel vytvoriť jednoduchý rámec, ktorý by umožnil spoločnej parlamentnej skupine pracovať efektívnym spôsobom a zároveň samozrejme transparentne. Dostali sme pozmeňujúci návrh e, z nemeckého Bundestagu, z írskeho parlamentu, zo španielského parlamentu, z francúzského senátu, z chorvátskeho parlamentu, z cyperského parlamentu a z Národného zhromaždenia Maďarska. Pozmenujúce návrhy sme zoskupili do tabuľky. Prepačte. Zoskupili sme ich do tabuľky, ktorá bude slúžiť ako základ pre našu diskusiu dnes po obede a zajtra ráno. Okrem toho, predseda e, výboru pre európske záležitosti Dánska zaslal aj list spolupredsedajúcim spoločnej monitorovacej skupiny s tým, že navrhol pozmenujúci návrh k nariadeniu. Chcem vám pripomenúť, že Dánsko nie je, neparticipuje na nariadení Europol, ale bolo pozvané na zasadnutie spoločnej monitorovacej skupiny obomi predsedmi a že Dánsko má štatút pozorovateľa. Zástupcovia Európskeho parlamentu z Dánska a z Národného parlamentu Dánska budú mať o chvíľočku slovo, aby nám odprezentovali, ako vyzerá ich pozícia. head kolleegid, äh, omalt poolt sooviksin välja tuua paari lausega, mida see äh, Vážení kolegovia, ja by som tiež chcel prediskutovať tento návrh, ktorý sa týka rokovacieho poriadku a hlavne aj tie pozmeňovacie návrhy, ktoré tu boli navrhnuté. V dôsledku tejto bratislavskej konferencie tento postup bude následovný. Ide tu o to, aby sme si vytýčili úlohu. Základom pre toto je článok 51 nariadenia o Europole. A táto task force, táto pracovná skupina bude mať 6 členov Európskeho parlamentu, potom dvoch členov z národných parlamentov. Budú sa stretávať mm, dvakrát ročne. Prvýkrát e, ročne sa stretnú v krajine predsedníctva. Obe tieto stretnutia budú spolupredsedané e, predsedníckým parlamentom a Európskym parlamentom súlade v rámci tejto parlament, medziparlamentnej spolupráce budú rokovacie jazyky francúzština a angličtina a tiež tu máme aj tieto zásady, ktoré sa venujú predkladaniu dokumentov, takže k tomu máme e, pozmeňovacie návrhy, takže toto je tá podstata toho celého, ale viem si predstaviť, že e, mali ste všetci dostatok času na to, aby ste tento návrh si prečítali pýtali, pokiaľ ide o tieto navrhované zmeny, možno niekoľko bodov, ktoré sú dôležité. Predovšetkým Ide tu o to, aby sme dali určitú úlohu trojke, potom mechanizmus rozhodovania, po tretie jazykový režim, po štvrté sekretariát a po piaté. Ide tu o potrebu podskupín pracovných skupín. Kolegovia, ktorí by sa k tomuto vedeli vyjadriť. Nech sa páči, môžu na tom pracovať a predložiť svoje návrhy k jednotlivým pravidlám. Veľmi pekne ďakujem na uľahčenie našej diskusie doplňujem následovné informácie. Najprv udelím slovo parlamentom, ktoré predložili pozmenujúce návrhy, aby nám ich v krátkosti uviedli. Na tri minútky každý z nich vystúpi a následne udelím slovo zástupcom Dánska, aby nám mohli predložiť svoj návrh. Takisto budú mať dispozícii 3 minúty na záver udelím slovo zvyšku delegácií. Ak si budú želať vystúpiť, takisto bude, reči, rečnický čas bude 3 minútky. Pripomínam, že tento, táto prvá výmena názorov slúži na to, aby sme si vyjasnili očakávania a pozície každého z nás. Doplňam, že zajtra bude druhá časť, ktorá sa bude venovať nariadeniu od 11. Dúfam, že budeme môcť schváliť normy, pravidlá, ktor- o ktorých teraz začneme diskutovať. Najprv udelím slovo nemeckej delegácii, ktorých sme už kontaktovali a avizovali, že si želajú vystúpiť. Nech sa páči, máte slovo. Vážení páni predsedovia, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som sa tiež chcela poďakovať za všetkých poslancov Nemeckého parlamentu za predloženie rokovacieho poriadku. JPSG, toto je naozaj veľmi dôležitý krok pri vytváraní parlamentnej kontrole v Európskej únii a nemecký parlament aktívne spolupracuje, predložil pozmeňovacie návrhy a niektoré by som chcela v krátkosti predstaviť. V našom spoločnom záujme je, aby sme vykonávali účinne kontrolu Europolu a preto tu nejde len o to, aby sme si vymienali osvedčené postupy a a aby sme mali k tomuto príslušné organizačné štruktúry. Dôležité je, aby sa táto kontrola robila cez trojku, aby to bolo naplnené obsahom a aby kontrolovala a pripravila toto cez predsedníctva. Toto by malo prispieť k poriadku, k a tuto by malo to spolupracovať aj s Kozakom. Pre túto kontinuitu parlamentnej kontroly toto považujeme za veľmi dôležité Vedenie schôdze bude robiť spolupredsedníctvo a pokiaľ ide o prácu, teda tu sú veľmi dôležité aj tie podvýbory, ktoré by bolo potrebné zriadiť pre komplikované témy, ako napríklad ochrana údajov, potom vzťahy Europolu k tretím krajinám, to musíme veľmi podrobne kontrolovať a tieto podskupiny musia byť e, e, zriadené, aby odbremenili tie hlavné skupiny a potom je tu aj možnosť zostať v kontakte v písomnom konaní a to by nič nestálo. Preto je dôležité aj, aby sme mali širokú administratívnu podporu tohto grémia. Preto je dôležité, aby sme mali sekretariát, ktorý bude pripravovať stretnutia, potom e, pripraví aj výsledky stretnutí a tiež bude vytvárať a vyrábať zápisy z týchto stretnutí. Takže tento sekretariát by sa mal skladať z pracovníkov Európskeho parlamentu ako aj národných parlamentov pokiaľ ide o jednotlivé modality, mala by tu byť určitá flexibilita tak, aby sekretariát stanovil spolupracovníkov v hlavných mestách alebo budú vyslaní do Bruselu. A teraz by som odozdala slovo kolegovi, ktorý tiež vysvetlí ďalšie záležitosti nemeckého parlamentu. Vážený pán predseda, vážení kolegyne, kolegovia, táto kontrola predpokladá aj to, aby sme mali dostatok informácií a preto podľa nás je dôležité, aby sme tu mali otázky na Europol a na EDPS, ktoré môžeme na nich adresovať. Najdôležitejšia je parlamentná kontrola a preto tento rokovací poriadok Štatút by toto jasne mal ustanovovať a preto navrhujeme, aby písomné otázky mohli byť predkladané aj mimo týchto polročných stretnutí, aby sme zabezpečili neustárú kontrolu vedený dialog potom bude prerokúvaný v jednotlivých kontrolných miestach, parlamentných miestach a toto sa dá urobiť len vykonávaním. To, že budeme diskutovať a aj osobne to, čo sa nedá prediskutovať písomne, takže určité dokumenty by potom boli grémiu neznáme. Kolegyne a kolegovia, keďže tento, toto grémium robí parlamentnú kontrolu a preto navrhujeme, aby jazykový režim bol rozšírený a to môže viesť k prepojeniu e, k tých, týchto jednotlivých e, no, parlamentov a prepojeniu spolupráce s národnými parlamentmi, takže všetky no, podklady, ktoré budú pripravené na e, polročné stretnutia by mali byť poskytnuté aj národným parlamentom a my ponúkame, že na tejto diskusii o rokovacom poriadku sa budeme aktívne zúčastňovať. A preto by som chcel navrhnúť, aby sme tejto diskusii vyčlenili dostatok času a priestoru. Ďakujem. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Zástupcom Bundestagu bude, bude príležitosť reagovať. Samozrejme, udelujem teraz

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Príjemné popoludnie, kolegovia, dámy a páni. Ja som tu za Írsky parlament a tiež by som chcel prispieť k tomu, aby sme zabezpečili, že táto spolupráca bude plodná a úspešná. My budeme spolupracovať s Európskym parlamentom ako aj s estonským predsedníctvom, pretože toto je mimoriadne dôležité keďže eh, vychádza v ústrety želaniu ľudu na základe Lisabonskej zmluve. Írsky parlament a jeho výbor pre spravodlivosť, ktorého som členom, veľmi rád bude spolupracovať a máme naozaj hlboký záujem na tom, aby sme Europol kontrolovali. Máme nejaké obavy a preto je dôležité, aby sme tu spolupracovali. Tiež e, rečnícky čas. Tuto pre nás je dôležité, aby tam ľudia sa zúčastňovali e, týchto aktivít, ale nevieme, či budú mať dostatok času na to, aby sa v rámci rečníckého času vyjadrili a preto by sme chceli povedať, že tento rečnícky čas by mal byť 5 minút a nie 3 minúty. Sme veľmi, veľmi proti tomu, aby to boli 3 minúty, pretože tieto národné parlamenty potrebujú viacej času, aby naozaj vedeli dôrazne eh, povedať, o čo im ide. Tiež hlasovanie. Ehm, my samozrejme vždy chceme dosiahnuť konsex, ale nie je vždy možné a nie je vždy potrebné, aby tam bola väčšina dvojtretinová, teda dve, mm, samozrejme e, tu to budeme musieť niekedy diskutovať, ale my si myslíme, že e, konsens dosiahneme aby to bolo efektívne, takže by to by to mala byť dvojtretinová väčšina. No a potom tiež pokiaľ ide o tlmočenie a jazykový režim. Ja som dnes e, začal v jazyku Gelik, pretože to je náš oficiálny jazyk, ktorý je uznávaný aj v Európskom parlamente a preto si myslíme, že všetky jazyky by mali byť dostupné v rámci tlmočníckých služieb v rámci týchto rozpráv. Ale samozrejme sme otvorení diskutovať s kolegami o tomto. No a máme aj takú, takú technickú pripomienku. Naozaj to tu je taká zmena, kde si myslíme, že predstavitelia e, Europolu a výboru Europolu by mali oficiálne mať štruktúrovaný mechanizmus podávania správ a to by malo byť súčasťou rokovacieho poriadku, pretože vy ste predstavitelia a e, Európskeho spoločenstva a e, je teda dôležité mať formalizované výkazníctvo a malo by to byť niečo, čo by malo byť naozaj zakotvené v rokovacom poriadku. No a záverom by sme tiež chceli e, postup, ktorý po dvoch rokoch, keď sa opäť stretneme na tom, aby sme podiskutovali o tomto rokovacom poriadku, že tento sa mení, vyvíja v závislosti od toho, aká efektívna bude naša práca a mali by sme teda byť aj schopní tieto pravidlá meniť, urobiť ich flexibilnejšie a myslím si, že aj Nemec Európsky poslanci mali podobný pozmeňovací návrh. My samozrejme nechceme mm, robiť kompromisy, pokiaľ ide o výkazníctvo e, zo strany Europolu, výboru JPSG, to je mimoriadne dôležité a tiež sme nekompromisní, pokiaľ ide o e, tento rečnícky čas, pretože predstavte si, tí ľudia sa tam musia dostaviť, pricestovať a potom nedostanú e, rečnícky čas len prikrátky. Takže vo všeobecnosti, ako iste viete, Irsko je malou krajinou, ale vieme aj my, že trestné činy sa na hraniciach nezastavia a Europol sa zaoberá medzinárodným zločinom a medzinárodným terorizmom a preto e, je potrebné monitorovať jeho prácu a táto práca samozrejme je dôležitá a dúfame, že toto stretnutie zahájí dohľad, ktorý bude politicky korektný a demokratický roky. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, vážený kolega. Nech sa páči. Udelujem slovo španielskej delegácii zo španielského parlamentu. Cortés Generales, ďakujem. Dobré popoludne, pán predseda. Španielský parlament oceňuje vytvorenie novej spoločnej skupiny parlamentná kontrola agentúry je veľmi dôležitá na to, aby sme získali dôveru, poslednú dôveru našich e, občanov a takisto aj na to, aby sme, e, aby sme zlepšili a zlepšili aktivity Europolu, pretože stojíme pred naozaj závažnými trestnými činami, čin, e, trestnými činmi, a konkrétne náš pozmenujúci návrh sa týka jedného základného práva a ide o to, aby členovia skupiny mohli vystupovať vo svojich materinských jazykoch. Či už ide o prácu písomnými postupmi alebo, alebo pri ústnych vyjadreniach. Nielen, že ide o právo parlamentov, aby sa mohli vyjadriť vo svojich rodných rečiach. Po, ide aj o veľmi efektívnu vec, pretože ak pozveme špecialistov, expertov, tak najlepšie je pre nich sa vyjadrovať v jazyku, ktorý poznajú a pre nás je potom dôležité môcť reagovať na ich vystúpenia, na ich otázky. Samozrejme, zdôrazňujeme aj my to, že je dôležité využiť materinské jazyky parlamentov a ide predsa o zastúpenie národných parlamentov. Treba nájsť spôsob, ako budeme spolupracovať. Treba zaručiť práva poslancov parlamentov a práva mať k dispozícii informácie zo strany expertov, ktorí budú pozývaní na zasadnutia spoločných skupín a to v jazyku, ktorý najlepšie ovládajú. Čiže ide nám o zaručenie práva na využívanie materinského jazyka. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ďakujem, zareagujeme neskôr. Nech sa páči, francúzska delegácia. Por favor. Oui, monsieur, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Ak dovolíte, na úvod chcem zagratulovať všetkým k práci, ktorá bola odvedená. Ďakujem e, výboru LIBE aj estonskému predsedníctvu. A som veľmi rád, aby vy ste tiež povedali, že tie veľké línie odporúčaní národných parlamentov ste z Bratislava, Bratislavy Eh, teda zohľadnili, že ste zohľadnili eh, tie jednotlivé citlivosti aj francúzského senátu, pokiaľ ide o zastúpenie dvoch komôr národných parlamentov, keďže máme takýto dvojkomorový systém spolupredsedanie, teda Európsky parlament a rotujúce predsedníctvo, potom dve bežné ročné zasadnutia a potom poskytovanie informácií, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o efektívnosť našej kontroly. To je v poriadku, no ale francúzsky parlament predložil pozmeňovací návrh. E, ide o otázku týkajúcu sa sekretariátu tej kontrolnej skupiny, parlamentnej skupiny. Ani existencia, ani misia e, nie sú v tom rokovacom poriadku spomínané. No a aby naozaj mohla byť efektívnosť tejto tejto skupiny, kontrolnej skupiny, na to je dôležité, aby táto skupina mala sekretariát, sekretariát EPSG na výmenu informácií medzi členmi skupiny napríklad, aby v tom rokovacom poriadku bol aj tento sekretariát rozpracovaný keďže pôjde o také zosietenie sekretariátov príslušných výborov národných parlamentov, teda výbory pre európske záležitosti a možno právne výbory a Európskeho parlamentu, e, napríklad výbor LIBE. Čiže e, paralelne s článkom 3 odsek 6, pokiaľ ide o konferenciu článok 13, kde sa presne hovorí o Eh, takomto zosietení, takomto prepájaní. A tento pozmeňovací návrh, návrh je doplnkový návrhu, ktorý pred chvíľou odprezentoval eh, nemecký spolkový snem. Takže by eh, sme boli naozaj radi, keby toto mohlo byť zapracované a zohľadnené. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, vážený kolega. Nech sa páči, teraz má slovo cyperská delegácia a po nich maďarská delegácia a hneď potom sa vyjadrím mene parlamentu európskeho. Bol by som rád, aby sme venovali viac času otázke, ktorú predložilo Dánsko. Aby mohli samozrejme potom následne vystúpiť ostatní kolegovia, ktorí žiadajú o slovo. Nech sa páči, cyperská delegácia má slovo. Kýri proedri, kýri synádelfi. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, aj my by sme ponajprv chceli uvítať vynikajúcu prácu, ktorá bola odvedená. Je to naozaj krátky a dobrý text a my sme tak ako ostatné národné parlamenty pripravili niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ja sa budem koncentrovať na tie, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Viem, že bude potrebné zvážiť potreby všetkých. V odseku odseku 2 článku 2 tu by sme chceli doplniť v 2.3, v 2.2 máme návrh na zmenu a v týchto pozmeňovacích návrhoch ide o to, že tieto postupy parlamentnej kontroly by mali byť postupmi internej parlamentnej kontroly, tak ako to bolo pôvodne plánované. To znamená, že pozvanie nasleduje po rozhodnutí zmiešaného parlamentného výboru a to sa opiera o skutočnosť, že členské štáty, ktoré majú viacero právomoci, ako napríklad členské štáty EÚ, majú zlepšený prístup k príslušným stretnutiam v tretich krajinách. Potom ďalší pozmeňovací návrh článok 3 ehm, odsek 2, kde ide o to, aby sme stanovili, kedy sa majú konať tieto dve e, výročné stretnutia, teda polročné stretnutia. A mali by sme tu zohľadniť aj úlohu Europolu, ako aj časové plánovanie viacročného programu. A tu jednoducho musíme zohľadniť tieto lehoty. Tieto dátumy by mali byť známe a stanovené do 30. novembra predchádzajúceho roka. Potom v článku 3 je písmeno I, kde ide o to, ako sa robia tieto rozhodnutia, ako dosiahnuť závery a tu by sme chceli mm, vyzdvihnúť veľmi úspešný príklad Kozaku, kde rozhodnutia sa vydávajú vždy v zhode, takže toto by sme tam tiež chceli dosiahnuť. Takže tuto mali by sme mať aj možnosť konštruktívneho zdržania sa hlasovania a tu by sme vedeli rozptýliť obavy kolegov, ktorí povedali, že rozhodnutia jednohlasné sú vždy veľmi komplikované. Potom článok 4, 5, 2. Tu by sme v tomto článku chceli zapracovať časový harmonogram, v rámci akého časového obdobia musia členovia z Europolu predložiť odpovede na otázky. Chceme, aby to bolo konkrétnejšie, pretože v podstate chceme naozaj robiť kontrolu v podstate veci. Čiže musíme stanoviť postup, kde sa jasne povie, že táto dohoda s Europolom musí byť konkrétne viazaná na pevne stanovené lehoty. My si myslíme, že takáto dohoda medzi týmito jednotlivými ustanovizňami by mala prebehnúť ústne, ale potom to musí byť písomne zaznamenané. Ďakujem. Ďakujem. Následuje maďarská delegácia. Nech sa páči. Hm. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Maďarský parlament víta túto možnosť parlamentnej kontroly a národné parlamenty by sa tohto mali aktívnejšie zúčastňovať a týmto pádom sa Europol stane transparentnejším a zodpovednejším vo svojom fungovaní. Pokiaľ ide o štruktúru tohto orgánu, musíme nájsť tú správnu rovnováhu medzi spravodlivosťou a, a účinnosťou. A mali by sme za týmto účelom dva návrhy. Pri týchto mimoriadných stretnutia e, nemusíme pevne stanoviť miesto stretnutia, ale o mieste stretnutia a dátume by sa mali dohodnúť spolu predsedovia spoločne počas e, predsedníctva rady. Pokiaľ ide o jazykový režim, maďarský parlament sa riadi štokholmskou dohodou článkom 7, kde sa hovorí že je potrebné zabezpečiť tlmočenie. Veľmi pekne ďakujem za všetky vystúpenia. Dovolte mi zo pár slov k štedrosti pána Moraeša, ktorý je tu prítomný na schôdzi a ktorý ma práve poprosil, aby som ja pokračoval v diskusii. Ďakujem, Klod. E, no už pokiaľ ide o metodológiu, ja by som trošku naznačil ten smer tak, e, aby ste vzali do úvahy to, že Európsky parlament, konkrétne spoločná kontrolná skupina v rámci Európskeho parlamentu, teda tých 16 zástupcov Európskeho parlamentu, tí sa stretli v Štrasburgu minulý týždeň a vymenili si stanoviska a potom stanoviska Európskeho parlamentu sú samozrejme rešpektujú e, stanoviska národných parlamentov, ale predovšetkým rešpektujú konsenzus. Teda dovolte mi preto zo pár pripomienok. Nie konečnej povahy samozrejme pripomienky, len, pri, len vás informujem o tom, aké je stanovisko väčšej časti tých 16 zástupcov Európskeho parlamentu v rámci spoločnej kontrolnej skupiny. Áno, áno, viem, viem, že kolegom dánskym udelíme slovo a urobím tak i hneď, ale mm, chcem len tak krátkosti informovať Nemecko. Nebudem nejak obšírne to popisovať Trojka. Trojka nie je spolu zákonodarcom alebo zákonodarcom. Skupina pre parlamentnú kontrolu je Európsky parlament plus národné parlamenty. Druhá otázka. Podskupiny. Európsky parlament povedal, dobre, môžeme súhlasiť s návrhom Bundestagu v súvislosti s podskupinami, ale potrebujeme podrobnejšie vysvetlenie. Nech nám vysvetlia, prečo je potrebné zriadiť podskupiny v rámci kontrolnej úlohy parlamentu, ktorá prebieha e, dvakrát za rok a to určeným postupom. Pokračujem Nemeckom. E, písomné kontakty určite, určite áno, vec, vec by to uľahčilo poslanec má potom možnosť, e, má, má, má lepšie možnosti, uľahčuje to prácu Europolu, sekretariat. No už, uh, e, už som povedal niečo podobné. Určite to bude platiť aj pre ďalšie delegácie, ktoré uviedli, že treba sekretariat. Európsky parlament nepovažuje sekretariat za nevyhnutný. Poviem prečo. Skúsenosti nám ukazujú, že sekretariát výboru LIBE Európskeho parlamentu je veľmi profesionálny, schopný, kompetentný, môže prevzať túto úlohu pri nulových nákladoch. Ale skúsenosti nám preukazujú, že e, právnici príslušných výborov, teda sekretariát národných parlamentov, majú presne tie, tie isté črty sú veľmi profesionálne, schopné, môžu prijať dodatočnú úlohu tejto povahy pri nulových nákladoch. Toto je názor Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o sekretariat. Ďalej, eh, k tomu, čo povedal druhý nemecký kolega. Naformulovať otázky písomne. Áno, áno, eh, to sa nám zdá byť v poriadku. Eh, všetko, čo prispieje k zlepšeniu výmeny informácií a tak ďalej žiadny problém. Ale dovolte mi ešte všeobecnú pripomienku k jazykom, k využívaniu jazykov. Aj španielský parlament sa k tomu vyjadril a takisto aj írska delegácia. Pozrite. Europol. Jediným pracovným jazykom Europolu je angličtina. Europol nemôže prevzať na seba dodatočné bremeno um, ich práca predsa nie je prekladať. Ehm, ako to vyriešime? Vždy, keď budú schôdze tu, na pôde parlamentu, teda jeden z tých dvoch razov za rok, vtedy budú zaručené všetky úradné jazyky EÚ, vrátane e, Irčiny. Samozrejme, ide o úradný jazyk, čiže v dispozícii bude tlmočenie vo všetkých jazykov zdarma, čiže pri nulových nákladoch. Ako potom vyriešime problém s jazykmi počas e, zasadnutia v inom členskom štáte? Každý si zaplatí za tlmočenie. Ak, to bude, ak bude zasadnutie v Estónsku, tak estónska vláda a parlament prevzu, prevezmú, prevezmú na seba náklady spojené e, s tlmočením do estončiny a zvyšok dostane informácie e, e, v svojich jazykoch a tak ďalej. Ale akým postupom? Buď si privezú svojich tlmočníkov, alebo zaplatia e, za svojich tlmočníkov. Čiže to je veľmi lacné, jednoduché riešenie. Nedoka- nevieme si totiž predstaviť, kto by na seba prevzal bremeno spojené s Mm, s, s tlmočením Írsko. Pokiaľ ide o zástupcu v rámci práv, mm, právnych otázkov, súhlasím. Pokiaľ ide o časové obmedzenie, zdá sa nám, že tie tri minúty sú indikatívnym časom, ale tá tolerancia spolupredsedov môže samozrejme umožniť, aby ten časový priestor bol väčší, 4-5 minút, ale tu ide e, o to, čiže nie je žiadny problém s využitím rečnického času a širšieho priestoru. Konsenzus. Tu trošku širšie vysvetlenie. Prečo hovoríme o konsenze? Pretože dve tretiny alebo jedna tretina E, to by vlastne išlo, to by bolo v samotnom rozpore s parlamentnou kontrolou. Ak počítame s Veľkou Britániou a Dánskom, tak je to 108. Európsky parlament e, bude vždy 16. Čiže ak do toho nezapočítame Veľká Británia, bohužiaľ, keď by sme, keď by sme ich tam, keď by sa tam časnevali ešte veľa rokov, alebo teda ak do toho nezapojíme Dánsko, čiže budeme mať pomer 100 lomeno 16. Čiže nemá zmysel hovoriť o väčšine, keď je to 100 proti 16. Kto, kto legislatívu je vlastne parlament a rada. Ďalej, jazyky, to už som povedal. Odsek 4.1, štrukturovaný mechanizmus pre informácie. Táto časť je veľmi dôležitá, ale hovorí sa o tom v článku 51. Poprosím vás, prečítajte si tento článok. Ale aj tak, ak majú naši írsky kolegovia pocit, že mechanizmus postupovania informácií v článku 51 nie je dobre, nie, nie je dobre definovaný, tak nemáme nič proti tomu, aby nám predložili návrh, písomný návrh e, presnejšej definície a my ho potom zvážime. Nariadenie, opätovná revízia každé dva roky. To je zvyčajný postup e, v rámci parlamentu, hodnotenie pravidiel, ktoré schválujeme. Zdá sa mi to v poriadku. Pozrite, keď budeme hodnotiť nové nariadenie po dvoch rokoch, tak to znamená v praktických, z praktického pohľadu, že, že ho budeme vyhodnocovať po štyroch schôdzach. Po štyroch schôdzach Čiže po dvoch rokoch dve schôdze po štyroch schôdzach. Španielsko, moje milované Španielsko, oceňujem a ďakujem veľmi pekne za e, prácu. Áno, vítame, vítame tu zastupcov Senátu a parlamentu. Pokiaľ ide o úradný jazyk, vyžívanie jazykov, už som to vysvetlila. Dúfam, že po, porozumiete a že pochopíte našu situáciu. Francúzsko, samozrejme, e, Francúzsko to je aj diplomácia. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozitívne hodnotenie zasadnutia v Bratislave. Pokiaľ ide o sekretária, to, čo trápi Francúzsko, už to vysvetlenie je také isté, ako som tu odprezentoval už. Cyprus malá veľká krajina poďakovali takisto za prácu parlamentu a skupine. Hovorili o článku 2.3 a vystala dôležitá otázka. Minulý týždeň sme o tom aj diskutovali v rámci parlamentu a ide o e, štatút pozorovateľov E, to bude znamenať, drahý Morten Petersen, to bude vlastne platiť aj na vysvetlenie, ktoré príde Dánsko. Samozrejme, hneď, hneď vám dám slovo, drahý kolega. Určite e, Samozrejme, že štatút členského štátu nie je ten istý ako tretej krajiny. Členský štát E, je právne naviazaný na nariadenie, zatiaľ čo nejaká tretia krajina, ak ju pozveme, Kolumbia, Kolumbia napríklad, e, s kým máme dohodu o spolupráci, pochopiteľne môže prísť áno, ak, ak o tom rozhodne spoločná kontrolná skupina. Ak, ak je to kontrolná skupina cestou spolupredsedov, ktorí sa rozhodnú alebo ktorí odsúhlasia to, že môže medzi nás prísť tretia krajina. No a potom, čo, čo sa týka dátumov, určite a Cyprus to vníma pozitívne. Musíme poprepájať dátumy našich dvoch výročných schôdzí, teda v parlamente a v členskom štáte, ktorý, ktorý je predsedníckou krajinou. Treba to všetko prispôsobiť kalendáru Europolu, keď sa predstavujú, predkladajú základné, zásadné dokumenty. Potom ku Kosaku určite jednomyselnosť e, konsenzus, naša práca, naša metóda práca, práce eh, je práve konsenzus. No a 452 doplniť kalendár. Určite, určite. Kalendár by mal byť racionálny, ako som už povedal predtým. Maďarsko, transparentnosť. Transparentnosť je dôležitá. Transparentnosť vytvára veľkú dôveru v Europol a my rešpektujeme a nechceme, nechceme nejak okliešťovať e, jeho právomoci. No a k miestu zasadnutia, ja si myslím, že ak, ak sa tu máme vyjadriť k miestu schôdze, tak eh, by to nemalo význam. Prečo? Pretože skupina pre kontrolu bude mať dvoch predsedov, predsedu eh, príslušného výboru Európskeho parlamentu a predsedu eh, dočasného predsedníctva. Teda predseda za parlament e, bude vedieť riadiť svojich 16 poslancov a dočasné predsedníctvo to má problematickejšie, pretože musí zharmonizovať stanoviska 27-28 štátov, čiže ja tam ja v tejto veci nevidím žiadny problém. No a predtým, než budeme postupovať a než udelím slovo Dánsku, myslím, že že tu bol ešte, že ešte kolega z Národného zhromaždenia chcel niečo uviesť. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président, de la, de, du Sénat. Áno, ďakujem pekne, som zo Senátu. Chcem sa vrátiť k téme toho sekretariátu. Odpovedali ste nemeckému návrhu, zdôraznili ste, že sekretariát výboru Líbe je kvalitný, o tom nepochybujeme že bude fungovať pri nulových nákladoch pre členské štáty, to je super, ale môžete nám prosím povedať, pokiaľ ide o tie informácie, budú sa tieto odosielať všetkým, všetkým národným parlamentom, či už ide o výbor právny alebo výbor pre európske záležitosti, teda informácie bude posielať sekretariát výboru LIBE? Je to tak? Gracias. Ďakujem. Neviem, sekretariát mi chce niečo povedať, momentík. Ja mám síce svoju predstavu, ale predsa len mi to chcú asi ešte upresniť. Sí, sua. Bueno, a ver, kolega. Vážený kolega, no už ja som uviedol, eh, eh, že zo skúseností vieme, že sekretariát výboru RIBE je profesionálny, má obrovskú kapacitu a keď by sme mali hovoriť o španielskom parlamente, ja som bol e, španielským poslancom a senátorom a predsedal som aj výboru v rámci španielského um, parlamentu a musím vám povedať, že tá profesionalita, tá efektivita výboru pre vnútro, neviem ako sa teraz volá, pre Európsku úniu, e, tam môžem povedať, že skutočne tam oni tú prácu dokážu vykonať pri nulových nákladoch. A myslím, že môžem presne to isté povedať, že to isté sa deje aj v, v rámci francúzského senátu členného zhromaždenia. Čiže môžeme to povedať úplne uh, Eh, jednoducho takýmto spôsobom. Kto pripravil to, túto schôdzu? Tento sekretariát a sekretariát pána predsedu, sekretariát eh, parlamentu Estonska a sekretariát Európskeho parlamentu. A, to, a táto schôdza je pomerne komplexná a predsedníctvo nemá žiadny problém vo vedení tejto schôdze eh, pri vašej spolupráci. Takže neviem, či som odpovedal alebo nezodpovedal, ale odpoviem ešte na jednu vec nemusíme súhlasiť tu a teraz. Môžeme nad tým pouvažovať do zajtra. Môžeme si povedať, dobre, súhlasíme s A, B, C a nie s D. To, čo, to, kde sa nezhodneme, necháme na budúce. A teraz, ak mi dovolíte, chcem udeliť slovo zástupcom Dánska, aby nám odprezentovali svoj návrh. Nech sa páči, kto si želá vystúpiť. Adelante, señor. Nech sa páči. No. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma sem pozvali a že mám možnosť odprezentovať dánsky návrh. Dnes hovorím za, eh, eh, za dánsky hm, parlamentný výbor pre zahraničné záležitosti a Dánsko sa chce stať plnohodnotným členom je PSG. Naše argumenty. Pokiaľ, sa týka, pokiaľ ide o článok 88 odsek 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadenie o Europole článok 51, vnímame to tak, že EPSG by mala pozostávať členov Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských krajín Európskej únie. Preto ako parlament štátu EÚ by dánsky parlament mal byť plne zaangažovaní do práce skupiny JPSG, tak ako aj ostatné e, členské krajiny. Okrem toho, my máme <clears throat> spoluprácu s Europolom a ten má e, ten má e, mimoriadný charakter, pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi krajinami. No a my tu máme aj spoluprácu v špecifickej situácii e, Dánska, pretože sme členom tak Európskej únie, ako aj členom šengenského priestoru. Dánsko je momentálne v tejto oblasti predmetom riešenia sporu na Európskom súdnom dvore, ale my e, do Europolu a jeho rozpočtu pri prispievame a máme tam aj dánskych zamestnancov, ktorí sa zaoberajú rôznymi problémami. Dánsko je e, členom šengenského priestoru. No a teraz vo všeobecnejšie medziparlamentná spolupráca v rámci Európskej únie sa vždy riadila zásadou nediskriminácie medzi jednotlivými parlamentami Európskej únie. Aby som vám uviedol príklad, všetci, všetky parlamenty sú e, plným členom SE CG konferencie a prispievajú aj k zmluve o stabilite. A preto toto by bolo precedentom a preto tu musia byť v týchto interparlamentných konferenciách účastné všetky parlamenty. No a taký posledný argument je fakt, že dánska vláda a dánska národná polícia je integrálnou súčasťou európskej spolupráce a to sa týka aj výmeny informácií a, a spolupráce v rámci spravodajských služieb. Dánsky parlament sa chce stať plným členom JPSG, aby sme mali také isté právo a to vám umožní tiež kontrolovať náš parlament. Takže e, je to otázka zabezpečenia oprávnenosti a zodpovednosti Europolu aj v Dánsku. V duchu našej dobrej spolupráce dúfam, že naše želanie podporíte. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, vážený kolega. Mám zoznam deviatich rečníkov Chcem ešte krátkosti uviezť túto diskusiu. Pozrite, Dánsko je a bolo našim mimoriadným spojencom pre Europol, ale e, Dánsko nechalo na referende, aby rozhodlo, či byť v rámci Europolu alebo nie. To víťazstvo bolo len o trošičku o, o, pár, o, o pár hlasov nepripojiť sa k Europolu. A je tu samozrejme tá otázka, ako to vyriešiť, a, ale neviem, nedokázali sme si predstaviť, do akej miery by mali upadnúť legislatíva a preto sme preto sme e, Dánsko nazvali treťou krajinou, ale nie treťou krajinou a popísali sme s treťou krajinou e, dohodu o spolupráci na čo? Na aký účel? Aby sme vyriešili otázku spolupráce v kontexte všetkého to, čo uviedol e, dánsky poslanec, teda hovoril o rozpočte, súdnom dvore, jazyku, Schengene spolupráci v kontexte spravodajských služieb, policie a tak ďalej. Toľko z mojej strany. Teraz musíme vyriešiť, alebo nie, otázku Dánska v rámci spoločnej kontrolnej skupiny. No a v tomto duchu e, požiadal o slovo pán Hamber zo Švedska. Um Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Možno, že to až tak nesúvisí s tou otázkou Dánska, ale ja by som sa chcel všetkým poďakovať veľmi pekne za účasť na tejto diskusii a myslím si, že toto bude vynikajúca spolupráca medzi jednotlivými parlamentami a myslím si, že táto kontrolná skupina by mala naozaj bezchybne fungovať, aby sme Europol mohli kontrolovať, ale myslím si, že my za národné parlamenty musíme tieto skúsenosti opäť priniesť domov do našich domovských parlamentov a je dôležité presadiť to, o čom hovoril predstaviteľ Europolu. Keď nebudeme mať žiadne relevantné informácie, tak žiadne relevantné informácie si nebudeme môcť vymieňať. Takže odzneli tu rôzne záležitosti a pre nás ako pre Švedsko je veľmi dôležité, aby táto spolupráca bola efektívna. Musíme zohľadniť trojku a myslím si, že práve v parlamentnom rámci je potrebné zabezpečiť, aby sme sa venovali kontinuálnej práci, ktorá bude odvádzaná inteligentným spôsobom. A táto otázka je podľa mňa mimoriadne dôležitá. Hrá tu dôležitú úlohu aj otázka spoločných zdrojov. V Európskom parlamente sa musíme zamyslieť aj nad tým, čo presne chceme robiť, ako môže prebiehať táto spolupráca medzi národnými parlamentami? Sú tu nejaké hranice, ktoré sa tu zjavujú. Otázka jazykov je veľmi dôležitá otázka v pôvodnom návrhu aj padla. No pokiaľ ide o rozhodovací proces, tu si myslíme, že mm, konsenzus je inteligentným cieľom, ale predsa len sa musíme zamyslieť nad tým, ako by to mohlo vyzerať v praxi. Okrem toho si myslím, že by sme sa mali snažiť o flexibilitu. Nedá sa všetko stanoviť písomne, samozrejme musíme vytvárať dlhodobé programy, ktoré musíme zaznamenať, ale to riziko, ktorému sa potom vystavujeme, je, že to všetko bude stanovené veľmi dlhodobo a potom sa to nebude dať meniť. Stan. Veľmi pekne ďakujeme za váš vyvážený komentár. Teraz poprosím pána Vyseta z francúzského senátu. Ja už som vystúpil, pán predseda. Čiže skôr dám slovo kolegyni. tiene la palabra, senadora. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za tú výmenu názorov, ktorá je veľmi konštruktívna a vždy to predsa bol aj ten duch počas takýchto medziparlamentných schôdzí, keď sme riešili otázky Europolu francúzskí poslanci vnímajú význam parlamentnej kontroly aktivít Europolu. 20. 2013 si spomínam, kedy Národné zhromaždenie prijalo uznesenie, kde sa zdôrazňuje úloha národných parlamentov a význam ochrany údajov v aktivitách Europolu. Takže mobilizácia národných parlamentov Európskeho Európskej únie vlastne umožnila kompromis. To vnímame veľmi pozitívne. Národné parlamenty, Európsky parlament podľa tohto kompromisu budú spolupracovať paritne pokiaľ ide o demokratickú kontrolu aktivít Europolu a z operatívneho hľadiska e, tá spoločná kontrolná skupina IEPSG musí mať nejaký rokovací projekt, ktorý bude pragmatický, čiže nejde o to, ako na ktorých schôdzach e, medziparlamentných nejde iba o výmenu osvedčených postupov, ale ide o konkrétne sledovanie aktivít Europolu, ide o analýzu toho, či fungovanie Europolu naozaj umožňuje skutočnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti pri zachovaní základných základných práv. Podľa mňa je dôležité, aby sme hovorili o tom, ako budeme naše rozhodnutia príjmať. Pravidlo konsenzu môže e, zablokovať celý ten orgán, je mo- možno potrebné mať aj e, nejaké hlasovanie, postačujúcu legitimitu na kontrolu Europolu tak, aby práca tejto kontrolnej skupiny mala aj istú kontinuitu. Je podľa mňa dôležité, aby tu bol určitý sekretariát, vy ste o tom hovorili, e, možno zloženie strojky, tak aby to mohlo fungovať aj z logistickej stránky. A tiež e, program zasnutia musí pripraviť určitá obmedzená skupina, podobne ako je to v prípade trojky a kosaku. Tiež podľa dôležité, aby členovia tejto skupiny mali možnosť klásť otázky ústne, aj písomne. Vy ste hovorili o tých písomných otázkach, ja si myslím, že je potrebné mať aj možnosť ústnych otázok čiže aby sme mohli zamestnancom Europolu na získanie informácií klásť takéto otázky, aby sme mali pôjde z prvej ruky a potom diskusia v určitej miere e, samozrejme obmedzená, keďže ide o citlivé otázky. To je naša pozícia. Ďakujem. Si, si, si. Áno, ďakujem veľmi pekne. Súhlasíme s tým, že sa budeme tomu musieť podrobnejšie venovať tej otázke, ktorá vás náplňa obavami a ktorá súvisí s autonómnym rozhodnutím o konsenze. Žiadny problém, samozrejme. Hovorili sme, že pokiaľ ide o ústne otázky a písomné otázky. Nech sa páči pani Sipel, ktorá je hovorkyňou skupiny SAD, vynikajúca, vynikajúca hovorkyňou skupiny SAD tu v našom parlamente. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Nebola som oficiálne požiadaná o to, aby som sa vyjadrila, ale keď som si vypočula dánskeho kolegu, aby sa stal plným členom tejto skupiny, moja spontánna reakcia je, myslím si, že je to jasné, bola nie. Nie. Prečo nie? Ale by som to trošku chcela vysvetliť. Už ste spomenuli to referendum, ktoré sa konalo v Dánsku, referendum, v ktorom sa rozhodlo, že Dánsko nebude členom, medzi inými, členom Europol. Takže tuto v našej inštitúcii sme viedli dlhé diskusie a áno, sme si povedali, bolo tu referendum a jeho výsledky musíme brať vážne. Na druhej strane však chceme ukázať pripravenosť o určitý druh spolupráce a tak sme zorganizovali niečo a niektorí kolegovia ešte stále nie sú presvedčení, že toto je tým správnym riešením, ale my sme zorganizovali postup, ako by sme zabezpečili, aby Ránsko, Dánsko úplne nevypadlo z rozsahu pôsobnosti a aby sa mohlo nejako zúčastňovať, možno podobne ako tretia krajina, to je v poriadku, ale to je v poriadku, ale keď, sa, keď žiadate o plné členstvo, tak musíme povedať nie. Keď berieme jednotlivé rozhodnutia vážne, tak potom to musia, mm, musia byť aj dôsledky a musíme ich znášať. Nie, nie, vy nie ste členom Europolu a teraz, keď vám dáme všetky tie isté práva ako všetky tie členské mm, krajiny, ktoré sú členom Europolu, tak budete mať tie isté prístupové práva všetkým organizáciám. Vy ste mali referendum, povedali ste nie a teraz, keď budeme s tým šachovať, tak potom povieme, že Dánsko ako je plným členom všetkého, tak potom čo? Aká je, aká je hodnota toho referenda? Toto je ten problém a preto aby sme nevysielali nesprávne signály aj ostatným a aby sme upozornili členské štáty, parlamenty, ale aj občanov na to, že ak o niečom hlasujú, nie je to o čomkoľvek, musia vedieť, že každý hlas sa ráta a treba znášať dôsledky výsledkov. Teda ja sa veľmi ospravedlňujem, ale musím povedať, že z týchto dôvodov Dánsko nemôže mať v tejto skupine tie isté práva ako ostatní. Doteraz 27 členských štátov. Ďakujem. Ako vždy ste sa vyjadrujú veľmi jasne Poprosím pána Rolneta z Estonského parlamentu. Nech sa páči. Aitäh eesistuja või vist kõige õigem öelda. Ďakujem pekne. Vážení predsedovia, myslím, že tu v tejto sále nie je nikto, kto by nemal záujem o bezpečnosť v Európe vzhľadom na to, či ide o poslanca Národného parlamentu alebo Európskeho. A preto naša spoločná pracovná skupina bude mať tri také dôležité úlohy. Náš dohľad umožní zlepšiť legitimnosť a efektívnosť Europolu, ako povedal pán Diaz de Mera. Zároveň ide o vec veľmi dôležitú, aby sme mohli byť úspešní A musíme mať taký rozhodovací proces, ktorý bude rýchly a ktorý bude efektívny. A mm, pokiaľ ide o trojku, um, áno, rozdovanie má byť založené na konsenze. Ja si ale kladiem otázku, nemali by sme využiť analogiu s Kosakom alebo s radou ministrov, tak aby sme zvýšili tú efektívnosť. Toto je podľa mňa vec, na ktorou sa musíme pri najmenšom zamyslieť. A toto je vec, ktorú navrhuje viacero členských štátov, takže buďme prosím flexibilní. Ďakujem. Gratias. Ďakujem, Nech sa páči. Pán Popov z Bulharska. Thank you very much, but uh, I've... Uh... Ďakujem pekne. Ja už som mala moju otázku stiahol, lebo odpoveď už padla, takže nemusím, nemusím už ju klásť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Popov talianského senátu, pán Krimi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za odvedenú prácu, za text, ktorý ste pripravili. Talianský senát verí v úlohu spoločnej kontrolnej skupiny a verí, že táto práca môže poskytnúť väčšiu podporu Europolu. Zdieľame e, z veľkej časti to, čo to bolo uvedené zo úst našich kolegov. Musíme sa snažiť o kompromis, aby nariadenie, aby musíme sa snažiť o kompromis a o konsenzus, aby naša skupina mohla začať hneď pracovať, pokiaľ ide o úradné jazyky. Áno, určite e, treba určite sa treba nad tým e, zamyslieť. Treba, treba to, ako ste vypovedali, že tí, čo si želajú mať tlmočenie, by ho mohli mať e, za, na vlastné náklady. S tým súhlasíme. Potom k samotnej otázke sekretariátu. Nuž, e, bolo by želateľné, aby sme sa dopracovali ku kompromisu. Napríklad, pokiaľ ide o pozmenujúci návrh Bundestagu ktorom tam sa hovorí o e, trojke a takéto riešenie by podľa nás umožnilo využitie podpornej štruktúry skupiny kontrolnej skupiny a takéto riešenie by mohlo prirodzene vyvstať e, zo sekretariátu tej samotnej trojky Samozrejme, to, čo ste hovorili vy, určite, ak by sa využil eh, sekretariát Európskeho parlamentu, alebo teda sekretariátu Trojky, tak eh, tak by to bolo pri nulových nákladoch. No ale eh, v rámci ďalších otázok, tam, kde sa Európsky parlament rozhodol podporiť, a vy ste to aj vymenovali, rozhodol sa podporiť nariadenie, mm, tam v tom, čo ste vy hovorili o tých jednotlivých voľbách, s tým môžeme súhlasiť, teda rozhodnutie o pravidlách, ktoré sa Európsky parlament rozhodol podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán Krímy. Poprosil by som vás aby ste pozorne e, načúvali tomu, čo sa povedalo o financovaní. E, ja by som bol veľmi povďačný, keby ste nám do zajtra mohli postúpiť váš písomný návrh. Budem vám veľmi, veľmi povďačný, e, pokiaľ ide o to financovanie. Pán Tavite z Finans. hyvät kollegat. Ďakujem pekne. Dámy a páni, stretli sme sa tu, pretože máme pocit, že sme spolu silnejší ako každý sám. Našim spoločným cieľom teda je dopracovať sa k mechanizmu dohľadu Europolu, takému, ktorý bude naozaj funkčný, ktorý potrebujeme, ako povedali predseda aj mnohí z predročníkov. Fínsko je toho názoru, že je potrebné nájsť spoločné riešenie piatim otázkám, ktoré tu boli v úvode položené. Tak chceme fungovať efektívne, účinne, chceme naozaj e, zmysluplnú spoluprácu, ktorá bude mať konkrétne dopady. A teraz k úlohe Dánska. Nuž, fínsky prístup e, býva tradične e, pragmatický. E, my máme teda parlamentný orgán. Dánsko je členským štátom EÚ. Hoci Dánsko má osobitnú úpravu, pokiaľ ide o Europol, tak ako na to poukázal predseda, tam tá úprava je odlišná ako v prípade dohôd, ktoré má Europol s tretími krajinami z praktického hľadiska. By nebolo rozumné, keby sme mali nejakú tretiu separátnu kategóriu, ktoré by bolo iba samotné Dánsko. Takže Fínsko podporuje prístup, podľa ktorého by sa Dánsko mohlo zúčastňovať v práci JPSG, aby mohlo byť teda členom JPSG. Ďakujeme všetkým za dodenú prácu a ja pevne verím, že sa nám podarí na všetkom zajtra dohodnúť. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie, pani Talvitie. Je nám jasná podpora Fínsko, Fínska, pokiaľ ide o prítomnosť Dánska kontexte našej skupiny. Pán Matík, nech sa páči, za Slovinsko. Chváľa za besedo predsedujočim slovenskej delegácii. Ďakujem pekne, pán predseda. Slovenská delegácia je toho názoru, že keď sa hovorí o našom rokovacom poriadku, že by sme sa mali snažiť dohodnúť na minimálnom konsenze a pripraviť taký rokovací poriadok, tie sa veci budú doplňať postupne, ako sa vyvíja naša práca. A je potrebné, aby sme mali kontrolu Europolu naozaj účinnú a prestíž nejakej jednotlivej krajiny alebo poslanca e, by nemala e, brzdiť takýto vývoj. Čiže ja dúfam, že keď budeme riešiť otvorené otázky, že sa nám podarí byť čo najpragmatickejší bez e, rokovacieho poriadku, nebudeme mať parlamentnú kontrolu. Preto dúfam, že zajtra sa nám podarí naštartovať taký rokovací bod, ktorý bude schválený. Takže slovinská delegácia už e, bola pozitívne naklonená pôvodnému návrhu, nemáme žiadne výhrady, pokiaľ ide o väčšinu pozmeňovacích návrhov, ktoré tu boli odprezentované. Ide o 5 vecí, ktoré sú stále otvorené predsedníctvo kontinuita vo forme trojky, áno, s týmto súhlasíme. Pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí konsenzuálne, áno, toto je ideálne riešenie, samozrejme najželateľnejšie, ale aby sme sa vyli nejakým blokádám, slepým uličkám, tak by sme mali diskutovať aj o takej možnosti, že ak konsenzus nevyvstane, tak možno 80-percentná väčšina by mohla byť postačujúca, teda štvorpetinová väčšina. Pokiaľ ide o jazykový režim, myslíme si, že systém by mal byť čo najjednoduchší, to znamená čo najnižšia zaťaž finančná či technická. Dúfame, že sa nám podarí zachovať taký model práce, aký poznáme v rámci iných medziparlamentných fór. Pokiaľ ide o sekretariát, tu sme pozitívne naklonení, naklonení tomu nápadu, že by to mal byť taký kontaktný bod a ak to nebude mať žiadnu ďalšiu záťaž pre členské štáty, tak o to lepšie. Tie podskupiny, tam máme otázku, pretože nám to nie je úplne jasné, ako eh, by tieto vyzerali, čo si pod tým predstavujeme Čiže skupiny treba sa nejako samostatne alebo budú zasadať e, v rámci celej skupiny počas bežných zasadnutí, riadne zasadnutí. Čiže toto keby ste mohli ešte prosím objasniť, ale ešte raz opakujem výzvu, výzvu všetkým. Dopracujeme sa ku konsenzu, aby tie ten rokovací program mohol byť zajtra schválený s hľadením samozrejme toho, že sa bude ešte doplňať rokovací poriadok, ako sa bude vyvíjať naša práca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za veľmi pozitívnu, veľmi pozitívnu pozíciu, stanovi, e, pozíciu Slovenska. Nech sa páči teraz pán Hapel z Poľskej komory. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Ja zacznę od tego, że... Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel povedať, že ten pozmeňovací návrh trojky vnímame ako veľmi racionálny, lebo zabezpečuje kontinuitu nášho grémia, čiže plná podpora zo strany Polského parlamentu. Druhá vec, to je ten sekretariát. Na jednej strane teda máme sekretariáty v každej členskej krajine, keď teda pracujú za každým pre národné parlamenty. Tak to skrátka je. Čiže vzniká otázka, dopracujeme sa k nejakej štruktúre, kde by sme mali e, samostatný sekretariát, ktorý budeme schopní aj financovať. A potom, aká bude štruktúra tohto sekretariátu? Lebo toto je podľa mňa otázka, na ktorú zatiaľ odpoveď nemáme. Ďalej príjmanie rozhodnutí. Áno, konsenzus ako princíp. To funguje v Kosaku fajn. A to by podľa mňa bolo aj najlepšie riešenie spomedzi tých dostupných, lebo každá krajina, ktorá sa bude aktívne zúčastňovať rozhodovania, tak e, samozrejme bude tam plnoprávne zastúpená a bude ľahšie dopracovať sa k riešeniam. A ešte posledná vec, to je to načasovanie. Ja viem, že každý predseda, ktorý rozdeluje rečnícky čas, by mal mať možnosť robiť to tak, aby každá krajina mala možnosť sa vyjadriť. Čiže len tam uveďme, že zástupca každej členskej krajiny má právo vystúpiť a vyjadriť sa. A to, ako sa bude ten čas rozdeľovať, to už bude mať v rukách samotný predseda. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, teraz má slovo pán Pistorius z Bundestagu. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Na úvod dve veci. Europol, ako všetky bezpečnostné inštitúcie, žije z dvoch vecí. Poprvé, dôvera a potom parlamentná kontrola. Obe tie veci musia ísť ruka v ruke a to, čo sa tu navrhuje, podľa mňa v týchto dvoch témach smeruje správnym smerom. K tej dôvere, k tomu patrí zomknutie všetkých, ktorí spolupracujú. K dôvere patrí aj to, že sa všetci vyznávajú k spoločnej úlohe, ktorú Europol má splňať. Čiže mm, na úvod som chcel povedať, že pani Zipel to, čo povedala, že s tým plne súhlasím, pani Zipel Ruského parlamentu a ja by som bol rád, keby Dánsko bolo plným členom No ale to sa dá len za istých okolností. Ten, kto nie je plným členom, kto nie je zaviazaný k tej spolupráci, tak nemôže byť predsa plnoprávnym členom kontrolného grémia, veď to je nezlučiteľné jedno s druhým. To je taká kontraindikácia jedno voči druhému. Dobrovoľná spolupráca pre dobro všetkých v poriadku, ale potom aj ten štatút pozorovateľa je jediným, jedinou možnou opciou. Predsedníctvo trojky, toto súhlasíme, je to podľa nás dobrá cesta ku kontinuite, pokiaľ ide o štruktúrie, pokiaľ ide o obsahy. To je vec, e, ktorá by pre nás mala byť prioritou. Potom druhá vec, podskupiny. E, tie podskupiny, tam ide v zásade o to, aby sa práca zjednodušila, uľahčila a samozrejme, že chceme sa vyhnúť nejakému zvyšovaniu nákladov a samozrejme, že ide o to, aby to podskupiny na záver paralelne zasadali, čiže pri bežným zasadnutiam, ktoré budú, ktoré budú prebiehať a potom na tento rámec elektronicky, netreba sa predsa stretávať za každým, aby sa tá práca dala, dala pripravovať. Potom sekretariát konferencie, podľa nás to potrebujeme, takýto sekretariát je podľa, mňa, podľa nás nevyhnutný. Keby sa dalo robiť nákladovo neutrálne, tak by to bolo fajn a bolo by to v záujme všetkých zástupcov parlamentov aby teda tento sekretariát prinašal konkrétne dobré výsledky a odľahčí to aj sekretariát Európskeho parlamentu. Myslím, že im na práci naozaj nechýba, na náplni práce naozaj, naozaj nechyba. E, pokiaľ ide o, o právo položiť písomnú otázku, to je v poriadku. A tu som sa dopočul, že teda kolegovia to podporujú, no ale keď e, e takéto niečo využijeme, tak aj ten sekretariát e, zase e, bude na mieste, lebo inak sa to nebude dať zvládať. No a potom ešte tá revizná klauzula všetci z našich parlamentov veľmi dobre poznáme. Tie dlhé diskusie o rokovacích poriadkoch, nič ešte neexistuje. Ale prosím vás, nevnímate to ako niečo vytesané do kameňa. Prosím, dajme si e, vzájomne um, takú schopnosť kritiky, e, teda, že keď to bude potrebné, tak veci zmeníme, pozrieme sa na to, čo fungovalo dobre, čo sa dá ešte zlepšiť a potom iste dosiahneme dobré výsledky. Ďakujem pekne. Gracias, Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrím sa k viacerým z vašich e, otázok. E, keď sa budem snažiť to trošku zosumarizovať, určite sa pokúsim minimálne. Poprosím pána Mecu e, z belgického parlamentu. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues, on behalf of Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, mene belgické delegácie. Tri také stručné pripomienky. Po prvé, pokiaľ ide o kandidatúru dánskych kolegov, Nuž, o tom sa hovorilo o veciach pre vnútorné otázky 26. septembra v našom federálnom parlamente a výbor rozhodol, že podporuje požiadavku Dánska stať sa plným členom JPSG pre Europol. Čiže ak sa budú veci meniť, e, tak sa Dánsko môže na našu podporu spolahnuť. Po druhé, jazykový režim. Plne podporujeme to, čo povedal pán Diaz de Mera v tejto súvislosti, takže tu nemusím ďalej zachádzať detailov. A po tretie, za dôležité považujeme diskusiu o hlasovaní konsenzuálne. Tuším, nemeckí kolegovia predložili pozmeňovací návrh Dve slovička in principle nám tam chýbajú, pretože in principle to hlasovanie má byť konsenzuálne, čiže kladieme si prečo tieto dve slova v tom nemeckom návrhu už nie sú. Dôležitá je spolupráca medzi všetkými členskými štátmi a Europolom. Ďakujem pekne. No, muchas gracias a usted. Veľmi pekne ďakujem, pán Mecu. Zaznamenali sme si aj vašu pozíciu, pozitívnu pozíciu voči dánskej, dánskemu stanovisku. Nech sa páči, poprosím kolegu z greckého parlamentu. Máte slovo, kolega. Ďakujem pekne. Ďakujem naozaj veľmi pekne za zorganizovanie tejto veľmi dôležitej schôdze. Naozaj sa do toho mnohí zapojili. Európsky parlament, samozrejme Estonsko ako predsednícka krajina. A máme tu samozrejme aj mnoho pozmývacích návrhov, veľmi zaujímavých z členských štátov. No a v zásade ich vnímame pozitívne. Ale ak dovolíte, stručne by som zareagoval na body, ktoré považujeme za, ne- za najdôležitejšie. Samozrejme, že nemôžem reagovať jednotlivo na všetko, ale myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby efektívnosť našej diskusie teda bola čo najvyššia. Na jednej strane e, sú tu určité praktické obmedzenia, e, práve tie praktické možnosti niekedy teda sú dosť limitujúce. Pokiaľ ide o návrh Dánska, mám pocit, že tu by sa dalo nájsť nejaké kompromisné riešenie. Cyperský parlament napríklad prišiel s podobným návrhom. Takže máme tri kategórie. Plné členstvo s e, hlasovacím právom, potom členovia, ktorí sa budú plne časňovať postupov, ale nebudú mať hlasovacie právo, to by mohlo byť Dánsko, a potom skupina pozorovateľov. Pokiaľ ide o organizačné návrhy, napríklad z dielne Nemecka, no tu máme pocit, že stanovenie trojky by mohlo byť e, pozitívne. Už sa to osvedčilo v prípade iných fór a myslím, že s pomocou tejto trojky by sa naozaj zabezpečila kontinuita. A tiež je podľa mňa dôležité bať aj tie podskupiny tieto samozrejme musia pracovať paralelne s plénom, ale myslím si, že by mali robiť také prípravné práce, ktoré sa potom budú ďalej rozoberať v pléne. Ďakujem. Ja si myslím, že rečnícky čas by mal mať v rukách eh, predseda vo väčšine prípadov 3 minúty eh, nie sú možno postačujúce. Rečníci eh, niekedy toto prekročia o tretinu možno, možno 5 minút by bola taká maximálna hranica. No a pokiaľ ide o mm, príjmanie rozhodnutí, tu je Grécko toho názoru, že by sme mali mať nejaké kompromisné riešenie niekde v strede. A teda dôležité je to, aby takéto rozhodnutia v princípe boli príjmané konsenzuálne, ale možno by sme nemali už na úvod e, nejako zavadzať viacero väčšín. To by muselo byť špecifické procedurálne rozhodnutie. Ale keď za každým budeme chcieť konsenzus, tak naozaj môžeme skončiť v slepej uličke. Pokiaľ otázku jazykového režimu, k tomu už odznelo mnohé. Mm, už sa tomu nechcem venovať, lebo čas tlačí. Ďakujem. Aitäh teile ja järgmiseks eh, on nech sa páči aj ďalším rečníkom. zastupkynia Rumunského parlamentu. Vážení kolegovia, je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem medzi vami byť. Vystúpim po rumunsky. Veľmi pozorne som si prečítala všetky pozmenujúce návrhy a veľmi rada by som predniesla pár upresnení. Podľa nás tá trojka je zaujímavý návrh. Určite by bolo zaujímavé ho zohľadniť, aby sa zabezpečila kontinuita predsedníctiev. No a keď už je tu tá myšlienka trojky, tak e, určite by mal byť e, ten sekretariát zabezpečený e, zo strany členských štátov v rámci trojky na základe princípu rotácie. A s podskupinami súhlasíme, ale každý národný parlament by mal byť zastúpený v rámci podskupín. Pokiaľ ide o ten pracovný postup pre každú podskupinu, tak ten by mal umožniť, aby zasadania podskupín sa konali pred e, plenárnym zasadnutím, aby Závery podskupín boli potom predložené na pléne záujme dobrého fungovania celej skupiny. No a pokiaľ ide o proces rozhodovania, pridržame sa Bratislavskej deklarácie, kedy so zásady e, sa vychádza z rozhodovania na základe konsenzu. Musíme nastaviť taký systém, ktorý bude uplatniteľný. Uvedomme si, uh, koľko nás je. Je nás viac ako 130 a ak každý z nás bude mať mesačne jeden návrh, tak to úplne paralizuje Europol a to si určite neželáme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, prednesiem vám jednu správu a uh, síce, že tlmočnícky čas je obmedzený teraz tu nehovoríme o politikoch, ale o profesionáloch, ktorí majú istý pracovný čas. Navrhujem následovné. Navrhujem, aby sme si vypočuli dve vystúpenia, pani pán Matauskas z Litvy a pán Suster z, pán Šuster z Bundestagu. A potom budeme pokračovať zajtra pánom Georgiasom z Cypru a pánom... Ak súhlasíte, vážení kolegovia, môžeme si počuť tieto dve vystúpenia a potom zajtra sa bude pokračovať tak, ako bolo naplánované. V poriadku? Dobre. Ďakujem veľmi pekne za porozumenie. Nech sa páči, ako prvý vystúpi pán Sava Tauskas z Litvy. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať výboru Líbe, estonskému predsedníctvu za to, že zorganizovali túto diskusiu k tak dôležitej téme a som veľmi rád, že toľko poslancov parlament, Európskeho parlamentu vyjadril svoj názor k rokovaciemu poriadku spoločnej kontrolnej skupiny. To poukazuje na to, že my všetci chceme prispieť k väčšej bezpečnosti našich občanov a k riešeniu vízie, ktoré pred nami stoja. Revízna doložka, ktorá ustanovuje, že dôjde k revízii rokovacieho poriadku o dva roky. Nuž, Litva oficiálne pripomienky nepredložila, ale o rokovacom poriadku sme diskutovali a podporujeme tie krajiny, ako sú Írsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, ktoré predložili pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o jazykový režim. A pán Diaz de Mera uviedol, že dokumenty budú, že pokiaľ sa všetky dokumenty budú prekladať do všetkých úradných jazykov, tak to, tak to bude vytvárať veľké bremena na nás. Áno, ale myslím si, že tlmočenie je určite užitočné. Umožní to nám všetkým lepšiu diskusiu, lepšiu, eh, umožní nám to lepšie si zanalizovať všetky podrobnosti, ktoré sú nesmierne dôležité. A my všetci vieme, že práve eh, ten diabol sa skrýva v detailoch. Preto by som navrhla aby sme hľadali každý možný, aby sme hľadali spôsoby, ako zabezpečiť tlmočenie do všetkých úradných jazykov, pretože um, to vlastne môže byť aj podmienka nášho úspechu. Pretože Európsky parlament a naše národné parlamenty budú musieť teraz, ale teraz budú, spolu, budú pracovať spolu. Ja vám všetkým želám len to najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím pána Šustera z Bundestagu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za to, že ste nemeckému Bundestagu ešte raz pridelili slovo a že môžem vysvetliť naše pozmeňovacie návrhy. Teraz sa nebudem vyjadrovať k téme trojka, jazykový režim, písomné Hm, písomné riešenie. To je všeobecná dohoda, zdá sa, ale teraz by som sa predsa len chcel vyjadriť k tým podvýborom a sekretariátu. Myslím si, že Europol každopádne, aspoň z nemeckého pohľadu, musí mať veľkú a ofenzívnu budúcnosť, pokiaľ ide o hrozby, ktorým Európa čelí a to bude možno spojené aj s rozšírením právomoci a práv. Kto to e, politicky chce dosiahnuť, tak musí zároveň zaručiť aj parlamentnú kontrolu. Pretože parlamentná kontrola je najostrejším mečom demokracie. A pri zakladaní takéhoto grémia je dôležité a myslím si, že musíme mať to sebavedomie, myslieť na tie veci, ktoré sú už teraz zrejme v týchto, tomto rokovacom poriadku a nesmieme šetriť nákladmi. Pokiaľ ide o tie podskupiny, Myslím si, že keď sa v tomto grémiu budeme schádzať len dvakrát ročne, musí tu byť kontinuálna parlamentná kontrola, ktorú ťažko takýmto spôsobom zabezpečíme. A preto si myslíme, že pre niektoré ťažiská a priority, ako napríklad ochrana údajov alebo boj proti terorizmu, musíme mať dôvody na to, aby sme vytvorili sieť, aby sme mali pracovnú skupinu, podskupinu e, pre členov tohto grémia, ktoré všetkým aj zo svojich národných e, lokalít budú vypracúvať E, návrhy k týmto dôležitým témam, aby sa zabezpečilo, aby sme sa o tieto témy starali neustále a nie len dvakrát ročne. Tú parlamentárnu kontrolu musíme robiť kontinuálne, pretože inak to bude len náplast, nálepka a to nechceme. Takže naozaj musíme e, sa venovať tvorbe týchto pracovných e, podskupín. Aj sekretariát. Myslím si, že to by e, už dokázal aj dnes líbe, aj, aj, aj strednodobo. Ale som naozaj pevne presvedčený, že toto grémium dnešnou konštitúciou, tým, že sa dnes zakladá, to je milník, ktorý bude potrebovať dlhodobo sekretariat, ktorý bude vykonávať túto prácu ako odpoveď na, odpovede na otázky. A tu by sme nemali šetriť hneď od počiatku, ale niekedy to nestojí nič, ako povedala rumúnska kolegyne. Samozrejme tie e, národné parlamenty, trojky, samozrejme budú financovať svojich pracovníkov, ale vždy len na tých 18 mesiacov a či potom um, už budú títo pracovať v hlavných, mesiac, v hlavných mestách, alebo či budú v Bruseli, alebo či sa cez mail um, budeme spájať. Tomu sa už budeme venovať a to um, neskôr, tú flexibilitu si tu musíme uh, vyčleniť, ale dnes už je jasné, a ja som tiež e, členom aj e, Národného kontrolného gremia, som presvedčený, že v nasledujúcich dvoch rokoch nazbierame toľko skúseností pre nové revolúcie, že tie, ktoré teraz už rozpoznáme, tie problematické veci by sme mohli e, vyriešiť a rozptýliť už teraz. A to, čo vidíme už teraz, by sme nemali odkladať do budúcnosti. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem, pán Šuster. Nech sa páči, pán Jorgalas z Cyperského parlamentu. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Prepačte. Ospravedlňujem sa tlmočníkom. Ja sa len chcem spýtať na ide o otázku e, na vyjasnenie, nejde o e, ten materiál pred nami. Všetci súhlasíme, že treba parlamentnú kontrolu a treba aktívnu účasť našej skupiny a jej zástupcov. A tí by mali byť súčasťou riadiacej, e, riadiacej rady. A to sa aj predpokladá v rámci článku 51. A keďže a my ako cyperský parlament máme pocit, že vymenovanie takejto osoby by malo byť realizované z našej strany bez ohľadu na to, či, či, bude, či, či je zakotvená dohoda v rokovacom poriadku alebo nie. Môžete mi objasniť dve veci. Súhlasíte s touto pozíciou, že by sme to že by sme mali definovať nášho, alebo teda vymenovať nášho zástup, chcú, bez ohľadu na to, aká bude pozícia v rámci rokovacieho poriadku. A um, pomýšľali ste nad postupom vymenovania nášho zástupcu do riadiacej rady. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi, veľmi rýchlo zhrniem to, čo tu bolo dnes uvedené. Zajtra budeme v diskusii pokračovať. A chcem vás poprosiť, chcem poprosiť sekretariát výboru LIBE, aby nám predložila všeobecné zhrnutie stanovísk, ktoré tu odzneli dnes po obede. A pokiaľ ide o tých, a teda ponúkli nám takých 5 skupín otázok, ktoré nás rozdeľujú. Zhrniem to. V súčasnosti Dánsko má štatút pozorovateľa v rámci riadiacej rady Europolu bez hlasovacích práv. Ďalšia informácia. Máme tu právne máme právne odbory, ktoré sú veľmi kompetentné. Každý deň im postupujeme veľký objem práce, napríklad náš výbor a poprosím ich, aby nám do budúceho týždňa pripravili právnu analýzu ohľadne otázky Dánska. Musíme to trošku rozpracovať, ale to, čo som si vypočula a zaujíma to, čo som si vypočul a e, ako som to pochopil ja, je to následovné. Táto vec nie je predmetom legislatívy v rámci zmluv a ani v rámci nariadenia. Existuje povinnosť všetkých aktérov, ktorí by mali konať v súlade so zmluvami a s tým, čo je ustanovené v článku 88. Ale neexistujú špecifické pravidla na to, aby sme mohli povedať, či áno alebo nie, či Dánsko môže alebo nemôže či sa môže alebo nemôže zúčastniť. Toto nám, povedali, toto nám povedal náš právny odbor. Ďakujem veľmi pekne. Zajtra pokračujeme. Pán predseda ďakuje aj tlmočníkom. A ešte jedna vec. Kolegovia, nezabúdajme na niečo, o čom sme veľmi nehovorili. Jedna vec je interpretovať a druhá vec, jedna vec je tlmočiť a druhá vec je prekladať teda tlmočiť, to je to, čo sa tu deje dnes, máme tlmočníkov a prekladať je písať, teda pred, prekladať dokumenty, texty, ktoré sú v iných jazykoch do nášho jazyka. Dnes po obede sme si to jasne nerozlížili. V každom prípade, v každom prípade odročujem zasadnutie do zajtra. Prajem vám príjemný večer a ste, ešte, ešte poviem jednu vec. Všetci ste pozvaní na recepciu od 7. hodiny a je to v priestore Jehudin Meduhin a to je na, na druhom poschodí tejto budovy. Príjemný večer.